Good morning. Good morning everyone. Um... Dobrý deň, kolegovia. Teší ma, že môžem medzi nami privítať pána Fabia Panetu, na, kandidáta na post člena výkonnej e, e, rady Európskej centrálnej banky. Ďalej Benoit Carré e, opustí tieto funkcie do 31. decembra tohto roka potom, čo vyprší ho 8-ročné obdobie podľa článku 283 bodu 2 zmluvy o fungovaní Európskej únie. Európsky parlament je konzultovaný na základe odporúčania rady, čo sa týka vymenovania člena výkonnej rady Centrálnej banky. 16. oktobra tohto roka Európska rada prekonzultovala vec s parlamentom, čo sa týka vymenovania Fabina Panetu na osobročné obdobie vo funkcii s platnosťou od 1. januára budúceho roka. Pred dnešným verejným vypočutím kandidát dostal písomné otázky, konkrétne 54 otázok. Odpovede kandidáta sú v prílohe k návrhu správy k vymenovaniu e, člena výkonnej rady Európskej centrálnej banky. Vypočutie bude e, potom mať za následok hlasovanie. O 17. hodine dnes výbor EKON potom predloží návrh na rozhodnutie parlamentu k odporúčaniu rady, e, čo sa týka nominácie pána Panetu ako kandidáta na post člena výkonnej rady Európskej centrálnej banky. Plánuje e, sa to prejednať 16. až 19. decembra e, na pléne Európska rolov. Na začiatku vypočutia kandidát predniesie úvodné vystúpenie v dĺžke 10 minút a potom budú nasledovať otázky a odpovede. Pán Paneta, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem, pani eh, predsednička. Dobrý deň všetkým. Niektoré odseky, ktoré som si pripravil v prejave, eh, vypustím. Tie sú však ponechané v písomnej verzii prejavu. To časových dôvodov, vážení poslanci, je mi cťou predstúpiť dnes eh, pred výbor EKON je to e, kľúčový krok e, v vymenovaní e, mňa ako člena Výkonnej rady Európskej centrálnej banky. Som presvedčený, že priama zodpovednosť a transparentnosť voči ľuďom a ich zástupcom je nevyhnutná v snahe zaistiť legitimnosť a zvýšiť efektívnosť centrálnej banky. Najskôr pripomeniem svoje odborné kvalifikácie a potom sa podelím s vami o svoje názory o tom, čo je potrebné, aby Centrálna banka plnila úspešne svoju úlohu. Tiež spomeniem niektoré výzvy, ktoré pred nami stoja. E, venujem sa činnostiam centrálnych bank e, vlastne už celý život. E, v roku 1985 som sa stal súčasťou Centrálnej banky v Taliansku, stal som sa členom rady v 2012 roku. Teraz som zástupcom guvernéra a predsedom talianského orgánu pre dohľad nad poisťovňami. Na európskej úrovni som aktívne prispel k vytvoreniu bankovej únie ako člen dohľadnej rady v rámci jednotného dohľadného mechanizmu. Od jeho vzniku taktiež som členom Všeobecnej rady Európskej rady pre systémové riziko. A ako člen rady guvernérov Centrálnej banky som sprevádzal tento proces od roku 2000. Vďaka tomu som mal možnosť e, získať skúsenosti aj v úvodných rokoch fungovania jednotnej menovej politiky, aj v zložitých rokoch finančnej krízy. Na medzinárodných fórach som mal z prvej ruky skúsenosti s tým, aká dôležitá je medzinárodná spolupráca. Vždy som si uvedomovala, že naše konanie na úrovni centrálnych bank neprebieha vo váku. Má to e, práve naopak priamy dopad na životy našich ľudí, na ich kúpy schopnosť, na ich príjmy, na ich prácu a tiež na bezpečnosť ich úspor a dôchodkov v rámci limitov nášho mandátu, je našou povinnosťou snažiť sa zlepšiť všetky tieto dimenzie ich fungovanie. Na základe svojich skúseností by som chcel zdôrazniť hlavné princípy, ktoré podľa môjho názoru by mali inšpirovať kroky Centrálnej banky v najbližších rokoch, odhodlanie plniť mandát pre cenovej stability, ďalej prístup založený na dátach, ďalej jasná a transparentná komunikácia a presadzovanie finančnej stability. Zachovanie e, cenovej stability je najvýznamnejším príspevkom, ako zaistiť prosperitu v eurozóne. To je vyjadre mandátu Centrálnej banky. Potvrdilo sa to aj dianím v priebehu krízy, keď e, eurozóna bola vystavená bezprecedentnému riziku, že predlžené riziko príliš nízkej inflácie spôsobí skôr alebo neskôr defláciu riziko ohrozenia cenovej stability bolo spojené taktiež s nízkym rastom, s nízkou zamestnanosťou, stagnujúcimi mzdami a hrozbami voči finančnej stabilite. Centrálna banka úspešne sa dokázala vysporiadať s týmito výzvami. Opatrenia, ktoré prijala Rada guvernérov, zabránili naplneniu týchto rizík, deflácie, taktiež sa tiež znížili e, negatívne očakávanie, čo sa týka inflácie. Teda na základe skúsenosti vieme, že je treba konať projektívne ešte predtým, ako deflácia spôsobí odklad nákupov u ekonomických aktérov a taktiež e, oneskoria sa investície a to budú problémy, ktoré sa často ostraňujú. E, preto boj proti deflácii podporuje priamo rast a zamestnanosť. Ekonomika eurozóny je ešte, ale, ešte stále vystavená veľkým výzvam v globálnom meradle to ohrozuje ekonomickú činnosť, ohrozuje to cenovú stabilitu. Je dôležité pokračovať v odhodlaných krokoch proti týmto rizikám. Zároveň musíme neustále byť obozretní, sledovať taktiež možné necielené dôsledky menovej politiky, najmä v oblasti finančnej stability. Vysoká miera obozretnosti je nevyhnutná tiež v vztahe odhaliť akékoľvek takéto dôsledky čo najskôr makroprudenčné nástroje sú k dispozícii a mali by sa využiť v snahe vyspredať sa s rôznymi neželanými dôsledkami. Menová politika nemôže eh, byť preto presne určená. centrálny bank- bankári musia byť pragmatickí a vychádzať z dát, musia prijímať eh, všetky informácie z rôznych zdrojov. Ja, keďže mám skúsenosti ako empirický ekonóm a tiež eh, mám skúsenosti z Národnej banky Talianska, Viem, e, že je treba zachovať otvorenú mysel a vyhodnotiť všetky e, dôkazy. Teraz spomeniem, čo povedal významný Európan Kampy. Povedal ciskovanie znalostí, porovnávanie dôkazov a tiež vysporadovanie sa s pochybnosťami. To pripravuje a taktiež to obohacuje moment rozhodovania. Otvorená mysl znamená, že je treba využívať nástroje flexibilne, ale vždy presne v súlade s mandátom. Keď nové nástroje spôsobia neželané vedľajšie účinky, je treba e, zajistiť vysokú mieru obozretnosti. Na tejto križovatke prínosy politiky Centrálnej banky ešte stále sú vyššie ako tieto vedľajšie účinky, ale nie je e, priestor e, byť samolúbý v tejto chvíli. Jasné a transparentné komunikovanie je nevyhnutné preto aby menová politika fungovala tak, ako je naplánovaná a nastavená. Zvýši sa tým efektívnosť eh, centrálnych bank a tiež eh, sa tým zoptimalizuje správanie a očakávanie ľudí. Tiež je to predpoklad preto, aby centrálne banky mohli čeliť eh, priamej zodpovednosti na úrovni zvolených orgánov. To platí aj v mimoriadných časoch, keď je treba hľadať aj nekomečné opatrenia a vysvetľovať ich verejnosti a to veľmi jasne, presne podľa platného mandátu cenovej stability. Od krízy Národná banka Talianska posilnila svoje interakcie a priamo zodpovednosť voči parlamentu od roku 2014. Rada prišla na 38 vypočutí viac, teda okrem toho sme boli súčasťou rozsiahleho programu osloviť rôzne vrstvy spoločnosti. Ja osobne som sa zúčastnila stretnutí s ľuďmi v rôznych talianských mestách a tam sme prejednali eh, naše politické rozhodnutia a tiež celkovo fungovanie eurosystému. Vďaka tomu ľudia lepšie pochopili naše fungovanie a získali sme si ich dôveru. Európska centrálna banka má kľúčové zodpovednosti, ktoré sa týkajú finančnej stability, aj preto, že finančná stabilita je predpokladom pre cenovú stabilitu. Ako člen eh, dohľadnej rady som sa venoval mimoriadným negatívnym pozostatkom krízy. Teraz, 6 rokov po vzniku tohto mechanizmu dohľadu, eurozóna aj bankový systém je odolnejší, má k dispozícii väčší kapitál a je lepšie vybavený odolať eh, šokom. V Taliansku nevýkonné požičky sú vo výške 4 teda eh, menej ako polovica eh, na vrchole krízy v roku 2015 pre niektoré nebankové subjekty sa zvyšuje riziko e, taktiež aj pre rizikové firmy a pre sektor nehnuteľnosti. To si vyžaduje pozorné monitorovanie a zacielené makroprudenčné opatrenia. Aby sa posilnila odolnosť eurozóny voči budúcim šokom, je treba zajsiť ďalší pokrok bankovej únie, vrátanie tretieho piliera, e, spoločný systém poisťovania vkladov, a tiež je treba plniť záväzky, ktoré sa týkajú e, únie kapitálových trhov. Tieto projekty sú kľúčové pre zajistenie fungovania hospodárskej menovej únie. Teraz sa pozriem na výzvy. Digitálna transformácia mení životy našich ľudí. Ehm, prijatie technológií vo finančnom sektore musí byť ehm, podporované tak, aby lacnejšie, rýchlejšie a bezpečnejšie služby boli k dispozícii ehm, v snahe podporovať a konkurencieschopnosť, aby sa tým zvyšovalo taktiež imanie ľudí, ale to za sebou prináša aj výzvy. Napríklad, čo sa týka ochrany spotrebiteľov, to je mimo pôsobnosti a mimo mandátu centrálnej banky. Centrálne banky však sú kľúčové snahy zaistiť hladký priebeh v sektore platieb aj v budúcnosti. Centrálne banky samotné eh, tiež eh, využívajú čoraz viac nové technológie. Talianská banka eh, začala používať strojové učenie a tiež technológie s veľkými dátami pred niekoľkými rokmi. Teraz sa využívajú už v čoraz väčšej miere a využívajú sa aj v boji proti praniu špinavých peňazí a tiež sa vďaka ním zvyšuje miera vyhodnocovania rizika. Vstup veľkých hráčov, ako aj e, zmáhanie sa nových digitálnych mien, to sú nové výzvy. Boj proti planiu špinavých peňazí, boj proti financovaniu terorizmu, a tiež e, presadzovanie e, lepšieho fungovania menovej politiky a finančnej stability. Toto sú nové výzvy. To si vyžaduje prehlbenú spoluprácu medzi verejnými orgánmi vrátane centrálnych bank. Správa o globálnych digitálnych menách, e, ktorú vypracovali zástupcovia G7, ja som bol členom tejto skupiny, to poskytuje podrobnú analýzu a návrhy ďalších krokov do budúcna. Klimatické zmeny ohrozujú budúcnosť našej planéty a tiež eh, si to vyžaduje eh, vyhodnotenie dopadu na rast a prosperitu. Eh, preto centrálne banky zohrávajú významnú úlohu v tomto procese a musia tiež prispieť k riešeniu klimatickej krízy. Na úrovni Talianskej národnej banky sa posúvame práve týmto smerom. Ja ako predseda investičného výboru som riadil našu investičnú politiku v snahe zapracovať tieto obavy do podoby nášho portfólia imania tak aby sme vylúčili firmy, ktoré neplnia záväzky globálneho kompaktu OSN a aby sme uprednostnili tie firmy, ktoré majú vysoké skóre ESG. Tiež sme súčasťou e, činnosti siete zazeleňovania finančných systémov na národných aj medzinárodných e, úrovniach technických skupín. Dostupnosť objektívnej a široko dostupnej taxonómie e, v oblasti ekologických činností môže rozšíriť fungovanie trhu a tiež e, sa tým lepšie zacielia alokácie takým spôsobom, aby sa zohľadňovali ekologické a sociálne otázky. Centrálne banky môžu byť katalizátorom pre investičné politiky v súkromnom sektore. Mali by podporovať e, finančných aktérov, aby zapracovali aj klimatické rizika a sociálne aspekty e, do svojich rozhodnutí. Musíme propagovať a zdôrazňovať prínosy taktiež inkluzívneho rozhodovacieho procesu ktorý je rozmanitý, v svete, ktorý je rozmanitý a prepojený. Podľa výskumov vidíme, že rozmanité týmy a inkluzívne správanie umožňujú organizáciám dosiahnuť lepšiu výkonnosť. Musíme sa tiež zamerať na rozmanité podoby tejto rozmanitosti, rozmanitosť v myšlení, kultúrnom zmysle a predovšetkým rodová rozmanitosť. Talianská Národná banka eh, už pred mnohými rokmi sa začala venovať tejto téme rodovej e, rovnosti tým, že prijala strategické plány a vytvorila post e, manažera pre diverzitu, ktorý presadzuje e, možnosti žien profesionálneho rastu, zavedenie taktiež inteligentných foriem práce a dostupnosť zariadení eh, pre starostlivosť o deti prispievajú k tomu, aby bolo možné dosiahnuť eh, rovnováhu medzi pracovným a osobným životom aj pre ženy, ale nie len pre ženy. Zavedenie taktiež programov mentorovanie a vyvážené zloženie panelov tiež znižuje túto implicitnú diskrimináciu. Výsledky sú už citeľné. 30 manažerov sú teraz už ženy, čo sa zvýšilo eh, o polovicu pred niekoľkými rokmi. Tiež sme prekročili náš cieľ 35 do roku 2020 a budeme sa aj naďalej zlepšovať aj po tomto roku. Pre talianský orgán e, dohľadu nad poisťovňami, e, ktorému predsedám, podiel žien v manažerských postoch e, je polovičný. Rodová rovnosť hľadiska zastúpenia na všetkých úrovniach a taktiež v hlasoch v zasadatých miestnostiach tiež by malo byť súčasťou úsilia Centrálnej banky. Európskej centrálnej banky. Na záver by som rád skonštatoval, že som sledoval, aký aktívny je váš výbor v oblastiach, ktoré som spomenul. Dohľad Európskeho parlamentu je eh, významným pilierom priamej zodpovednosti, čo eh, úzko súvisí s efektívnosťou a legitimnosťou Európskej centrálnej banky. Domnievam sa, že moje ekonomické a finančné skúsenosti a znalosti eh, budú zajistenie k tomu, aby som prispel k plneniu misie Centrálnej banky vrátane nových e, objavujúcich sa víziev. Keďže vy ste zástupcami európskych občanov, bol by som hlboko poctený, keby som si získal vašu podporu na vymenovanie e, za člena výkonnej rady Európskej centrálnej banky, aby som tak mohol ďalej prispievať k budovaniu silnejšej, inkluzívnejšej a um, um, rovnoprávnejšej Európy. Ďakujem pekne za pozornosť. A teraz veľmi rád príjmem otázky. Ďakujeme. Um, teraz nasleduje eh, časť otázok a odpovedí. Tak ako zvyčajne máme 5 minút eh, na otázky a odpovede pre každého rečníka. Najskôr Markus Ferber za EPP. Ďakujem, pani predsednička. Pán tak keď dovolíte, eh, budem teda ja hovoriť o svojom materinskom jazyku. Práve ste sa vyjadrili, že nástroje e, sa musia využívať flexibilne a spomenuli ste e, tiež nekomerčné opatrenia. Preto by som sa chcela pýtať, znamená to, že Európska centrálna banka e, do 31.12., keď ešte neste je súčasťou, naďalej teda už bude mať vyčerpané možnosti, čo sa týka negatívneho hospodárskeho vývoja a teda reakcie na tento negatívny eh, hospodársky vývoj. Sme pripravení na takýto scenár. Eh, prezidentka Lagarde sa včera vyjadrila, eh, že mm, čo sa týka budúcej peňažnej politiky, nie sú žiadne zákazy. Mohli by ste sa teda podrobnejšie vyjadriť, čo presne máte na mysli, keď spomeniete nové nástroje. Máte na mysli nákup akcií, ostranenie hotovostných operácií alebo iné opatrenia? Ďakujem pekne eh, za eh, vaše otázky, ktoré sú veľmi relevantné. Mal som na mysli rôzne nástroje, štandardné a neštandardné. Ako viete, Centrálna banka sa snažila eh, držať sa cieľa z hľadiska inflácie teda blízko dvoch alebo pod dvoma, ale pod dvoma percentami. Teda e, týka sa to aj nekonvenčných e, metód, zase, čo sa týka úrokových sadzieb a podobne. Bolo to nevyhnutné. Vyžadovali e, si to vyhliadky inflácie v priebehu rokov krízy a tiež tiež v snahe vyhnúť sa deflácii a tiež zabrániť dlhodobému nízkemu pokračovaniu inflácie. Ja nie som za predsedovanie nekonvenčných opatrení, ako napríklad helikopterové peniaze. Som za to, aby sme využili všetky nástroje, ktoré sú k dispozícii Centrálnej banke, aby sme zaistili cenovú stabilitu. Len sa zamyslíme nad tým, aká bola situácia pred desiatimi rokmi. Kto by si bol predstavil vtedy, že Centrálna banka bude skupovať e, dlhopisy, ktoré nominálnu hodnotu majú negatívnu, alebo v iných hospodárských regiónoch, e, že e, banka Fed by začala programy ako napríklad TARP, alebo že v Japonsku centrálna banka začne kvantitatívne uvoľňovanie tým, že sa to bude týkať aj podielov finančných, teda akcií finančných aj nefinančných firiem. Toto teda Centrálna banka Európska nemá v pláne, ale je treba uvedomiť si, že sú potrebné opatrenia, ktoré sú proporčné a ktoré sú nevyhnutné v snahe zachovať cenovú stabilitu. Ďakujem. Ešte doplnková otázka. Pri posledných rozhodnutiach eh, peňažnej politiky Európskej centrálnej banky. Vtedajší prezident Mario Draghi sa vyjadril, že hlasovanie eh, mm, údajne nebolo potrebné, pretože väčšinové pomery boli jasné. Potom sa ukázalo, že tá väčšina vôbec nebola až taká jasná, tá väčšinová podpora že eh, tam bol dosť jasný odpor viacerých členských štátov. Ako podľa vás eh, tento proces rozhodovania v Európskej centrálnej banke by sa dal zlepšiť do budúcna a ako vnímate svoju úlohu v tomto procese? Ja som nebol na zasadnutí Rady guvernérov, keď sa prijalo toto rozhodnutie, teda odpoviem na základe verejne dostupnej informácie. Informácie, ktoré som mal k dispozícii z verejných zdrojov, čo sa týka tvrdenia eh, prezidenta Centrálnej banky, teda naznačovalo by to, že tam bol konsenzus jednomyselnosť eh, pristúpiť k týmto expanzným opatreniam Diskutovalo sa o tom, ako kalibrovať tieto jednotlivé opatrenia konkrétne. Teda tá nezhoda nebola až taká akutná, ako by sa mohlo zdať e, z článkov v tlači. Na základe svojich skúseností, keďže som sa zúčastnil viacerých zasadnutí Rady guvernérov, viem, že zasadnutia Rady guvernérov začínajú tým, že sa veľmi podrobne a veľmi pozorne odprezentuje aktuálny hospodársky vývoj e, na globálnej úrovni, v eurozóne, ďalej vývoj v finančnom sektore, e, stav finančných trhov a rozhodovací proces je e, poznamenaný veľkou opatrnosťou. Je tam veľká škála rôznych informácií, ktoré sa zohľadňujú vo všeobecnosti. Si myslím, že členovia Rady guvernérov všetky tieto informácie zohľadňujú aj v rozhodovacom procese a to primeranie. Isté, že v rade, ktorá pozastáva z 25 členov, myslím, že by nemalo byť prekvapujúce, najmä v takýchto osobitých situáciách, ako je táto aktuálna, keď Centrálna banka prijala balík opatrení, ktoré nie sú celkom štandardnými opatreniami Centrálnej banky, že tam budú teda rozmanité názory, ale myslím, že rozhodovací proces je efektívny, a doposiaľ rada guvernérov vždy bola schopná konať a rozhodovať v čase, keď to bolo potrebné. Ďakujem. Teraz pán Fernández z SAD. Ďakujem, budem hovoriť po španielsky. Paneta, dos, dos preguntas. E, vítam vás veľmi srdečne, pán Paneta. Mám dve otázky. Viete, že prebieha vedecká diskusia o otázke, aké, ako sa budú e, prirodzené úrokové sadzby ďalej vyvíjať, pretože sa konštatuje, že tieto úrokové sadzby e, klesajú stále viac, stále silnejšie a e, chcem teda vedieť, e, keď analizujete menovú politiku, ako to podľa vás vyzerá. Včera sme o tom hovorili s pani Lagarde a ona ohlásila, že sa pripravuje revízia menovej politiky a mm, rád by som vedel, ako je to e, s tým faktom, že e, úrokové sadzby sú historicky nízke. Aký vplyv to bude mať na, te, na cieľovú infláciu ECB? No a okrem toho sme všetci znepokojení, ako ste aj vyspomenuli, e, kvôli možným vedľajším účinkom menovej politiky. Rád by som sa spýtal, ako to vyzerá s výborom eurozóny, s rizikovým e, výborom e, eurozóny. A ako by to mohlo vyzerať, e, napríklad makropotenciálne dohľadové opatrenia by boli možné, aby sa oslabili tieto možné vedľajšie účinky? Ďakujem. V prvom rade ako prezidentka ECB ohlásila, Rada guvernérov ECB eh, bude diskutovať eh, o svojej stratégii menovej politiky. A v tejto vízii eh, budeme uplatňovať široký prístup a diskusie budú mm, veľmi otvorené a zohľadníme všetky aspekty menovej stratégie. Máte pravdu, v akademickej literatúre sa ekonomovia zhodujú na tom, že prírodzená úroková sadzba klesá, a to kvôli demografickým trendom, kvôli nízkemu rastu produktivity a takisto o, preto, lebo je viac o, vkladov ako investícií. Sú štúdie, ktoré hovoria, že v reakcii na znižovanie prírodzenej úrokovej sadzby by sa mal upraviť cieľ inflácie. Samozrejme, ekonómovia majú rôzne názory. Niektorí si myslia, že ten, tá cieľová inflácia by sa mala znížiť, iní hovoria, že by sa mala zvýšiť. O tomto bude diskutovať Rada guvernérov za pomoci svojich e, odborných zamestnancov, analytikov. A e, budeme samozrejme reagovať aj na členov spoločnosti, nielen akademikov a budeme hovoriť o mnohých iných prvkoch. No a k vašej druhej otázke. Áno, existujú možné vedľajšie účinky, ktoré vyplývajú z nekonvenčných politických opatrení a myslím si, že e, tieto vedľajšie účinky ECB monitorovala veľmi opatrne. ECB Eh, vždy včas vydávala varovania. Napríklad, keď hrozilo prehriatie trhu s nehnuteľnosťami v niektorých členských štátoch. To bolo veľmi jasne identifikované, tento trend. A ESB eh, eh, to analyzovala. V eurozóne je teraz 13 štátov, ktoré prijali makroprudenčné opatrenia aby reagovali na zvyšujúce sa e, ceny nehnuteľností. Na no tieto varovania, e, respektíve tieto makroprudenčné opatrenia, boli motivované do veľkej miery tými varovaniami Európskej centrálnej banky a preto sa domnievam, že ECB tu zohrala dôležitú úlohu. A pravdepodobne ECB bude naďalej dôležitým fórom pre sledovanie finančnej stability a makroprudenciálnych politik. ECB v eurozóne doteraz um, už dokázala, že prispieva veľmi užitočne k tvorbe makroprudenciálnych opatrení. Ďakujem. Teraz riniu pani Monika Semedo. Ďakujem, pán Paneta. Ďakujem, pani predsedajúca. Minulý týždeň Európsky parlament uh, veľkou väčšinou schválil uznesenie o klimatickom núdzovom stave. Je to veľmi dôležitý signál pre občanov aj pre všetky inštitúcie EÚ. Je potrebné konať okamžite. E, po 16 rokoch sa teraz bude prehodnocovať menová stratégia ECB. Prezidentka ECB Lagarde včera v našom výbore povedala, že sa bude hodnotiť aj klimatická zmena, že tam bude možné zapracovať aj aspekty klimatickej zmeny. Vy ste to takisto spomenuli. Čo si myslíte? E, klimatické zmeny alebo digitalizácia, e, potenciálna digitálna mena ECB napríklad, malo by sa toto všetko zohľadniť v prehodnotení menovej politiky? Nie všetci členovia Rady guvernérov zdá sa s tým súhlasia. A niektorí by sa chceli sústrediť čiste na menové otázky. Čo si myslíte? Ja som teda zachytil dve otázky. Poprvé, pýtali ste sa na vzťah medzi aktivitami ECB a klimatickými zmenami. ECB má tri funkcie. Najdôležitejšia Najdôležitejším cieľom je cenová stabilita. Ďalej je ECB poverená mikroprudenciálnym dohľadom. A tretia funkcia je e, finančná stabilizácia ekonomiky. V každej z týchto úloh by um, môže ECB e, prispievať eh, takisto k boji proti eh, klimatickým zmenám. Pokiaľ ide o ten mikroprudenciálny dohľad, SSM, jednotný mechanizmus dohľadu, už začína diskutovať s bankami o tom, ako zohľadniť klimatickú zmenu pri hodnotení rizika, ktoré musia robiť banky vo svojich súvahách ak nezohľadnia klimatické zmeny, môžu podceniť riziko, ktoré znášajú. A samozrejme, bolo by oveľa lepšie, keby v strednodobom výhľade už začali zohľadňovať e, klimatickú zmenu. Finančná stabilita je ovplyvňovaná takisto klimatickou zmenou. Napríklad prírodné katastrofy môžu ovplyvniť e, stabilitu, finančnú stabilitu poisťovní. A to môže mať obrovské dopady na finančnú stabilitu. A ECB toto musí zohľadňovať. No a po tretie, menová politika. Klimatické rizika môžu ovplyvniť menovú politiku krátkodobo, už v krátkodobom výhľade, pretože sa e, mení prerozdeľovanie šokov, ktoré zasahujú ekonomiku. Napríklad extrémne chladná zima Eh, môže ovplyvniť stavebníctvo. Pred pár rokmi sa to stalo v Nemecku a my sme urobili chybu v prognózach ekonomiky, pretože v Nemecku a v niektorých iných severných krajinách zima zabránila eh, aktivite stavebného sektora alebo no, účinky transformácie sektorov, ktoré sú závislé od uhlíka ešte stále. Tieto sektory možno sa zmenšia v budúcnosti, budú sa musieť transformovať a to ovplyvní zasa ekonomiku a takisto možno aj strednodobú infláciu. Takže hlavný príspevok, potenciálny príspevok ECB v environmentálnej oblasti je ten, že by mohla pomôcť správne naceniť e, rizika klimatických zmien. Nie iba ECB, ale aj celý finančný sektor by takýmto spôsobom mohol prispieť e, na finančné projekty, ktoré zohľadňujú klimatické zmeny. ECB môže investovať takisto svoje vlastné peniaze a rozhodnúť o tom, e, čo kúpiť, aké cenné papiere. Môže nakupovať cenné papiere, ktoré sú E, dobré pre životné prostredie, tzv. zelené dlhopisy, ale to si vyžaduje veľmi dôkladnú analýzu, lebo je treba zohľadniť takisto, e, že musíme rešpektovať princíp trhovej neutrality. Úloha ECB a ostatných centrálnych bank e, pravdepodobne sa posilní v tomto type investícií za predpokladu, že trh sa bude vyvíjať že sa zväčší objem takýchto disponibilných dlhopisov. E, podľa odhadov e, banky bere medzinárodné platby. Máme 700 miliard eur e, v zelených dlhopisoch v súčasnosti, ale z toho iba 250 miliard je v eurozóne. Polovicu tohto portfólia vlastnia investori, ale niečo vyše 100, milión, 100 miliárd zelených e, dlhopisov je k dispozícii. Takže ak ECB by vyhradila iba 5 svojho portfólia zeleným dlhopisom, tak by ECB vlastne zhltla celý súčasný trh. Takže nemôžeme zatiaľ vstupovať príliš do tohto biznisu nákupu zelených cenných papierov Musíme byť progresívni. Nechceme, aby trh zostal nelikvidný. Nechceme brať možnosť e, súkromným investorom obchodovať a naceňovať e, rizika klimatických zmien. Ďakujem a teraz sa vyjadrí za zelených pán Jakel Junas. Ďakujem, pán Paneta. Toto sú veľmi dôležité výzvy, o ktorých hovoríte, ale Pozrime sa trošku hlbšie na bankový systém. Frakčný rezervný bankový model, myslíte si, že to je hlavný problém, ktorý sa nevyriešil a expanduje? E, tvorba peňazí, ktorá z toho vyplýva, menová politika do veľkej miery e, v súkromných rukách e, sú tu štruktúrálne nezhody, v súvahách bank, pretože banky musia e, refinancovať krátkodobé vklady, keď peniaze odchádzajú z bankového systému. Veľkosť bankového systému v niektorých štátoch e, je väčšia, niekoľkonásobne väčšia ako HDP. Globalizácia bankového systému a finančného systému ide ruka v ruke s masívnou dereguláciou, ktorá nedávno prebehla. Takzvané inovačné produkty a predajné metódy. Podľa mňa toto sú hlavné dôvody, ktoré spôsobujú túto krízu aj spôsobili iné krízy. Aký je váš názor? A súhlasíte, že zmeny v bankovej únii a v mechanizmoch, ktoré e, vznikli dostatočné na to, aby sme vyriešili tieto zásadné problémy v systéme? Alebo budú tieto problémy pretrvávať? Prídu nejaké zmeny? Napríklad digitálne meny centrálnych bank. To, to je veľmi zaujímavý projekt, ale môže mať veľmi závažné dôsledky potenciálne. Ďakujem. Je pravdou, že frakčné rezervy, e, tento bankový model frakčných rezerv je naozaj nestabilný, to vyplýva z jeho povahy a to kvôli pri veľkej páke, ktorá existovala e, pred finančnou krízou. Po e, krachu banky Lehman medzinárodná komunita na to zareagovala a mnohé nové zákony boli schválené a takisto sa zmenil prístup dohľadu na globálnej úrovni, povedal by som. Boli prijaté opatrenia, ktoré riešia každú problematiku, ktoré spomínate, napríklad e, nesúlad splatných aktív, teraz sú pomery likvidity, ktoré musia chrániť banku pred potenciálnou nelikviditou trhu, ak musia urobiť rollover svojich záväzkov. Kapitálové regulovanie bank sa takisto e, zmenilo, teraz je konzervatívnejšie, opatrnejšie ako v budúcnosti. E, pákový pomer e, bol zavedený so stropom na nevážené celkové aktíva banky relatívne v pomere k kapitálu. E, sú to teda problémy, ale e, pretrvávajú, ale boli, začali, začali sa už riešiť e, po kríze. V eurozóne sme veľmi aktívne začali reagovať. Odštartovali sme projekt Bankovej únie, jednotný mechanizmus dohľadu, ktorého prvý pilier už funguje. A výhody jednotného dohľadu už vidíme, už sú konkrétne. V úvode som spomen, spomenul, že sa znížil počet nesplácaných e, dlhov <clears throat> úverov v Taliansku, ale aj celkovo e, v eurozóne pomer NPL sa znížil. NPL sa znížil. E, celkové aktíva bank v pomere k HDP sa znížil, znížili a takisto sa zaviedli ďalšie zábezpeky, aby sme boli schopní kontrolovať rizika bankového systému. Druhý pilier SSM sa takisto už spustil. Jednotná e, rada, Single Resolution Board už e, existuje, funguje, už zasiahla vo viacerých bankových krízach a doteraz ten proces dobre fungoval. Diskutuje sa o možnom mm, treťom pilieri, kde by sa zaviedla spoločná ochrana vkladov Um, o tom sa teraz diskutuje a vítam, že tie diskusie sa oživili aj na európskej úrovni. Um, Nemecko pripravilo neoficiálny dokument o bankovej únii a to oživí ehm, ďalej tú diskusiu. Potom tu máme jednotný rezolučný fond, potom Bazilej 3, nariadenie, rôzne druhy legislatívy, potom medzinárodné úpravy, TILAK napríklad o globálnych systémových bankách. Čiže to sú ďalšie zábezpeky, ktoré sa zavádzajú do systému. A nemôžeme povedať, že eliminujú rizika, ale určite lepšie kontrolujú rizika, ktoré prináša bankový systém so sebou pre reálne hospodárstvo. Ďakujem teraz Antonio Rinaldi, ID, má slovo. Ďakujem pani predsednička. Pán doktor Paneta, naozaj ste veľký profesionál, to musíme uznať. Počas mnohých rokov ste boli na e, vrchole e, Talianskej centrálnej banky je to prestížna inštitúcia a preto podporujeme vašu kandidatúru do Rady guvernérov. Napriek tomu Chcem vám položiť tri otázky. Poprvé, nemyslíte si, že funkcie, ktoré má ESMA, by e, mali byť e, v právomoci EBC, tak ako je to v každej centrálnej banke sveta, ako e, by mohli hodnotiť problémy, ktoré môžu vyplývať z nedostatočnej solventnosti pre štáty, a takisto ako je to s oficiálnym pridelovaním ratingu, pretože je potrebné sa pripraviť e, na správne vykonávanie úloh podľa článku 3 1 e, návrhu nariadenia o ESMA. E, môžeme akceptovať takúto makroekonomickú situáciu členských štátov. Ako je to s udržateľnosťou dlhu bez ohľadu na aktiváciu na žiadosť jednotlivých štátov? E, tu by sme mali zaviesť určitý e, rating alebo váženie e, verejných dlhopisov, pretože tu by mohli byť naozaj devastujúce účinky na trhy, keď ECB bude emitujúcou centrálnou bankou. Okrem toho, ako to bude s hodnotením jednotlivých štátov, <clears throat> teraz ich robí komisia tieto hodnotenia, má tie tzv. country reports. Kto to bude robiť? ESMA? A druhá otázka. Súhlasíte s tým, čo povedal pán Draghi, že sa má e, pokračovať v, mimoriadných operáciách menových stimulov, to, čo robil v minulosti, kvantitatívne uvoľňovanie? A tretia otázka. Myslíte si, že európske inštitúcie majú menej diskriminačným spôsobom regulovať a spravodlivejšie komerčné banky e, vo vzťahu k tým finančným bankám? E, pretože sú tu e, deriváty, ktorým sú e, banky exponované. To je ten tzv. level 3 a ten tier 3. Želám vám veľa úspechov. Ďakujem. Mám odpovedať po taliansky alebo po anglicky? Možno po anglicky. V prvom rade k ESM zmluve. SM obchodovanie je spôsob, ako definovať právny základ pre, základ pre operácie ESM a riadenie e, inštitúcie ESM. Nevidím tu nejaké veľké zmeny pri aktuálnom naformovaní, naformulovaní e, zmluvy. ICD ESM e je určitý typ zabezpečenia, poistenia, ako keď si kupujeme e, poistku pre naše auto a pritom dúfame, že ju nikdy nebudeme musieť využiť. Dúfame, že nikdy nebudeme mať nehodu, e, tak pre, rovnako aj dúfame, že nikdy nebudeme musieť využiť ESM. A preto zmluva ESM, e, ktorá sa momentálne zvažuje, by mala posilniť rámec riadenia kríz eurozóny. To je cieľom návrhov, o ktorých sa momentálne diskutuje. A ja si myslím, že toto je ten správny čas na navrhnutie takéhoto rámca, pretože tu nie je žiadna krajina, ktorá eh, by zažívala eh, silné finančné eh, tlaky, nie je v postupe e DP, nie je tu žiadna stresová situácia. Členské štáty eurozóny majú veľmi dobrý prístup k finančným trhom aj s negatívnymi úrokmi mierami. Takže celkovo zdá sa, že toto je veľmi dobré eh, obdobie na to, aby sme sa zaoberali touto politikou. No a potom eh, k vašej druhej časti otázky, k tým neštandardným opatreniam a potrebe zachovania eh, cenovej stability. Vy Rada guvernérov zatiaľ vidí tak, že eh, tu nemáme zatiaľ eh, súlad eh, s jej cieľom inflácie blížacej sa k 2 1,5 v roku 2021 sa nepovažuje za dobré na zachovanie cenovej stability v najbližšom období. Preto Rada guvernérov prijala tieto septembrové e, rozhodnutia, ktoré dobre poznáte. Určite bude naďalej e, konať veľmi rozhodne a takéto neštandardné opatrenia môžu byť súčasťou opatrení, ktoré by mohla zaktivovať. No a k ďalšej vašej otázke, ja som za to, aby sme e, sledovali všetky rizika operačné, e, mail trhové, rizika vyplývajúce z prania e, špinových peniazí. Všetky treba kontrolovať e, v rámci jednotného e, dohľadného mechanizmu. Ďakujem. Ďakujem. Slovo má teraz Rafaele Fito za EKR. Ďakujem, pani predsednička. Určite tí, ktorí poznajú skúsenosti a životopis pána, pán tu vedia, že toto je záruka že on je zárukou vlastne pre tie témy, ktorým sa tu venujeme. Ja mám dve stručné otázky. Jedna je jasne e, prepojená e, s tou včerajšou e, udalosťou, s tým, že prezidentka ECB zahájila túto revíziu strategickú vo svojich odpovediach. Pán Paneta hovorí, že to považuje tiež za veľmi potrebné z viacerých dôvodov. Vy by ste mohli e, vlastne e, nejako špecificky sa e, vyjadriť k modalitám, akým by sa mala uberať táto revízia. A potom, pokiaľ ide k tým non-performing loans, vy hovoríte, že nízka vlastne výnosnosť je tou príčinou chorobnosti v Európe v tomto sektore. Pokiaľ ide o e, možné riešenia, e, e, ako, ako by ste sa k tomu mohli bližšie vyjadriť, aj pokiaľ ide o politiku redukcie rizika. Ďakujem pekne za vaše otázky. K tej prvej, vzťahujúcej sa na re revíziu stratégie menovej politiky. Revízia by určite mala zohľadňovať všetky prvky, ktoré sa zásadne zmenili v priebehu posledných 16 rokov, odkedy došlo k poslednej revízii menovej stratégie. Medzičasom sa zásadne zmenila štruktúra finančného systému, sprostredkovanie v bankovej, nebankovej oblasti, zmenili sa modality, za ktorých fungujú banky, e, nebankoví e, sprostredkovateľia a tu došlo k veľkým zmenám. Máme tu fázu nízkeho rastu s redukciou e, e, úrokovej e, sadzby. To veľmi ovplyvňuje spôsob, ako sa vyvíja menová politika. V mnohých členských štátoch tu máme opatrenia, ktoré pôvodne boli vnímané ako neštandardné. V Japonsku, ako vidíme, toto sa stalo už takmer štandardom. Treba teda revidovať stratégiu, um, podľa ktorej budeme fungovať, pretože v úplne zmenenom eh, smete by bolo zvláštne, keby sme si nekladli otázku, uh, aké by boli optimálne uh, spôsoby, ako sledovať uh, cieľ uh, vlastne stability cien. A pokiaľ ide o vašu otázku k bankám, V mojich eh, odpovediach na eh, otázky som zdôraznil, že problém európskeho bankového sektoru je nízka eh, profitabilita, riziky, ktoré ohrozovali po finančnej kríze banky, sa do veľkej miery ošetrili. Nie všetko bolo vyriešené, nie všetky problémy vyriešené, ale Tie hlavné systemické otázky, eh, tým eh, sme sa eh, venovali, tie sa vyriešili. MPR miera sa znížila takmer o 50 nesplatané požičky a Ja si teda myslím, že ostali tu otázky, ktorým sa treba e, venovať. Čoraz viac e, prípadov e, prania špinavých peniazí v európskych bankách. Tu vidíme toto riziko je nebezpečenstvo, ktoré môže v priebehu hodín či dní zničiť banky. Musíme posilňovať profitabilitu bank. Z môjho pohľadu to, čo najviac ju ovplyvňuje, je e, vlastne e, nadmerná kapacita, ktorá ovplyvňuje e, aktivitu bank. Veľa sa o tom diskutuje, ako to vyriešiť. Konsolidácia je samozrejme jednou cestou, stimulujete konsolidáciu, hlavne cezhraničnú. A E, vlastne e, máte z toho e, prínosy, keď sa budujú väčšie subjekty a budú mať väčšiu silu na trhu. Ale ja si myslím, že toto nemôže byť riešením pre všetko. Banky musia čeliť výzvam, ktoré pevne sklade technológia, Eh, máme tu poskytovanie eh, eh, rôznych služieb zo strany tzv. fintech firiem, čo je veľkou výzvou pre banky a robia to veľmi nákladovo nízko, nákladovo efektívne tieto firmy. Treba sa teda venovať aj otázke nadmernej kapacity. Ja si myslím, že by sme mali veľmi starostlivo premyslieť, ako sprevádzať banky, ktoré <coughs> eh, by vlastne mohli nejakým spôsobom, ktorý by nebol príliš eh, eh, bolestivý, vlastne vyriešiť takéto problémy bez nejakých veľkých externalít. Spôsob, ako riešiť takéto krízy, by sme mali hľadať aj v eh, teda oblasti eh, Bejlín. Máme eh, takmer 4 tisíc bank v eurozóne, likvidácia prístup k trhom, okrem konsolidácie je tam viac komplikovaný. To je zase ďalšia otázka, ktorej sa musíme venovať v budúcnosti. Ďakujem veľmi pekne a teraz za GUE má slovo Jose Gusmeo. Ďakujem pekne, pán predseda, budem hovoriť po portugalsky. či už pri eh, prepracovaní stratégie menovej politiky by som sa chcel spýtať, eh, sa zohľadňovala aj kombinácia politiky ECB aj s inými politikami, ako napríklad s rozpočtovou. Uh, pretože považujem za prekvapivé, že naďalej e, sa tu e, vymýšľajú čoraz kreatívnejšie riešenia, ale nehľadajú sa vyvážené riešenia napríklad aj e, v súčinnosti s európskou rozpočtovou politikou. Takéto opatrenia by mohli lepšie posilniť úsilie o expanzívnejšiu politiku a ešte by som sa chcel vrátiť k ECB. Stále znova sa hovorí, že rozpočtová politika má, e, ne, nespadá teda do e, e, pôsobnosti ECB, ale ECB nikdy nemala problémy podporovať reštriktívne rozpočtové politiky. Ani nie v čase, kedy E, to porušovalo jej e, úlohy. E, išlo do dodržovania inflácie. Vtedy bola inflácia veľmi nízka. Takže mohli by sme dospieť k záveru, že menová politika izolovanie nepostačuje na to, aby ECB mohla správne vykonávať svoj mandát. A posledné roky to predsa tiež dokázali. Mali sme tu veľmi dlhé obdobia, kedy ECB napriek expansívnej politike nebola v stave tento mandát cenovej stability dodržať. A teraz prejdem k ďalšej otázke ktorú eh, by som vám chcel položiť. Ide tu o eh, finančnú koncentráciu. ECB eh, vyjadrila, že je znepokojená, pokiaľ ide o fragmentáciu európskeho finančného trhu. V Portugalsku napríklad bola vyjadrená obava, že je potrebné proti tomu zakročiť a posilniť e, finančnú koncentráciu. Ako e, to vnímate? Táto e, starosť ECB ukazuje, že sa nepoučila z finančnej krízy, hlavne pokiaľ ide o otázku koncentrácie bank. Ďakujem za tieto veľmi zaujímavé otázky. Budem sa im venovať postupne. Takže k strategickej revízii najprv. E, pani Lagartova včera objasnila, že revízia sa e, vykoná e, celistvým spôsobom s otvorenou mysľou, bude zohľadňovať všetky prvky menovej politiky, a prostredie, v ktorom e, e, e, vlastne toto funguje, štruktúra ekonomiky, medzinárodné ekonomické finančné prostredie. Toto všetko sa zohľadní v strategickej revízii menovej politiky. Neviem, ako celistva by mohla byť táto revízia, ale Neviem, či mal teraz zvažovať naozaj aj to, čo, o čo ide samozrejme pri fiskálnej politike. Je naozaj na zvolených e, orgánoch, aby rozhodovali o fiskálnej politike. Vy máte dojem, že ECB volala po reštriktívnych opatreniach v minulosti. Myslím, že prezident Draghi, ale aj prezidentka Lagardová keď to bolo potrebné, ako tomu bolo v posledných prípadoch, volali po odlišných e, fiškálnych politikách, expanzných e, fiškálnych politikách. E, volali po tom, aby členské štáty, ktoré majú takýto fiškálny priesor, aby vlastne prispôsobili svoju menovú politiku tak, aby eurozóna sa vrátila opäť k cenovej stabilite a aby sa stimuloval domáci dopyt teda využijúc aj tú fiskálnu páku. Takže ja mám e, pocit, e, že ECB e v prebehu času volá po odlišných politikách. Mala vždy svoje dôvody, prečo sa zasadzovala za tie, ktoré opatrenia Teraz napríklad je to eh, fiskálna expanzia pre tých členských štátov, ktoré majú taký priestor a pri tých, ktoré nemajú takýto priestor, eh, sa apeluje na revíziu eh, zloženia ich fiskálnych výdavkov, aby viac podporovali opatrenia, ktoré podporujú rast. Myslím si, že rast a cenová stabilita, o to ide Európskej centrálnej banke primárne o nič iné. A na základe e, tohto postupuje k fragmentácii. Myslím si, že tu sú dve oblasti. E, jednou je fragmentácia na úrovni e, jednotlivých krajín. A toto je niečo, čo by sme tu jasne mať nemali. Je to situácia, kde nemôže menová politika hladko fungovať v prípade fragmentácie E, sa do jednotlivých častí Európskej únie odlišne dostávajú e, politiky e, teda opatrenia menovej politiky, preto sa ECB snaží vyhnúť fragmentácii európskeho bankového menového trhu v poslednom období a my vidíme dopad týchto politik Napríklad e, pokiaľ ide o e, mieru e, bankových vkladov, rôzne parametre sekundárnych trhov, tu vidíme, že fragmentácia sa sa znižuje, ktorá sa pôvodne zvyšovala po finančnej kríze. ECB e, takéto meno, e, menové e, impulzy môže teraz poskytovať všade. Samozrejme, tento argument too big to fail je platný všade. Máme tu pria, pravidlá riešenia kríz, ktoré sa venujú práve ušetreniu tohto problému E, je tu teraz filozofia, že žiadna banka by nemala príliš veľká na to, aby e, e, vlastne mohla byť likvidovaná a bankrotovala. A ja dúfam teda, že nebudeme nikdy musieť otestovať účinnosť týchto opatrení, ale rámec tu je, tieto obavy tu sú, máte pravdu, je to problém. K tomu, ako to vyriešiť, E, myslím, že k tomu už máme teraz rámec, ktorý sa venuje práve tomuto e, problému. Ďakujem pekne. A teraz pán e, Matušov za EPP. Ďakujem pekne. Ja sa chcem vrátiť k úvahám mojich kolegov ku kvalite nominácie, ktorej sa dnes venujeme v Európskom parlamente Talianská centrálna banka bola vždy veľmi kvalitná inštitúcia. Ja sa teda pridávam k úvahám kolegov predo mnou, ktorí sa vyjadrili k veľkej profesionalite dnešného kandidáta. do roku 2023 sa budú zatvárať mnohé bankové pobočky, mnohí e, e, zamestnanci budú e, prepušťaní v Taliansku, v Rakúsku, v Nemecku. Taliansko bude veľmi silno zasiahnuté týmto plánom. Piano industriale annunciato oggi. Lei ritiene che il futuro più E, ide sa stále e, sme, e, čoraz viac smerom k digitálnemu bankovníctvu, to ohrozuje pracovné miesta. Preto som sa chcel spýtať, akým spôsobom je možné zasiahnuť, aby sme sa vyhli tomu, že tu vlastne dôjde k odbúraniu pracovných miest v tomto sektore. Ďakujem pekne, pán Matušelo. Samozrejme, nebudem sa vyjadrovať k e, individuálnym sprostredkovateľom. Ja ani osobne nepoznám konkrétne ten plán Unikreditu, ktorý bol e, ohlásený včera, ale e, oni jednoducho príjmajú reštrukturalizačné opatrenia ako mnohé iné banky v súlade s tým technologickým šokom, s ktorým sa banky musia vyrovnávať vo svojom sektore. Je mi ľúto, že e, e, vlastne hlavne e, zamestnanci v Taliansku budú znášať to hlavné bremeno, pretože táto banka sídli v Taliansku. Teraz sa jednoducho nachádzame v období prechodu medzi tradičným spôsobom komerčného bankovníctva k smerom k novým štruktúram bankového systému po tej vlne príleve nových technológií Eh, ktoré k nám teraz prichádzajú. Banky eh, teraz čelia veľmi silnej eh, konkurencii zo strany nebankových konkurentov. Odhaduje sa, že v budúcich 5-10 rokoch až 60 príjmov z retailového bankovníctva bude ohrozených práve konkurenciou zo strany fintech firiem a na takomto pozadí je prirodzené očakávať, že banky budú revidovať svoje, e, e, e, vlastne svoje počty zamestnancov, budú viac využívať technológie, a to samozrejme prinesie e, prínos pre banky a pre verejnosť vo všeobecnosti, pretože to umožní bankom, bankám e, ponúkať služby efektívnejšie s nižšími nákladmi a e, služby, ktoré by boli bezpečnejšie. Samozrejme, to má svoje sociálne náklady, to, tomu je vždy tak, keď sa nachádzate v období prechodu z jednej rovnováhy k druhej. Teraz sa práve nachádzame v takejto fáze. Povedal by som, že v mnohých krajinách vrátane Talianska banky majú také e, určité samopoistenie, poskytujú prostriedky, aby odchod e, zamestnancov e, prebiehal hladko, zabezpečujú aj odchod do predčasného dôchodku. Je tomu tak v Taliansku aj v iných krajinách. Je to problém, s ktorým musí, sa musíme zaoberať. Ale nemôžeme túto vlnu technologických inovácií zastavovať Musíme vytvoriť e, efektívny systém, ktorý poskytne lacnejšie, efektívnejšie služby e, z tej skutočnej reálnej ekonomike e, domácnostiam aj firmám, najmä malým a stredným podnikom. Doposiaľ totiž všetky tie fixné náklady a neefektívnosť bankového systému, toto všetko znáša ako bremeno sektorom malých a stredných podnikov a tu sa musí zlepšiť podmienky financovania práve pre malé a stredné podniky. A tu je čo zlepšovať. Ďakujem. Ďakujeme. Posledná otázka je od Evelyn Dregner z SAD. Nech sa páči. Ďakujem. Rok 2019 To je aktuálny rok a keď sa pozrieme na Európsku centrálnu banku, e, konkrétne výkonnú radu, ešte stále sme veľmi vzdialení od toho, aby tam bola zaistená e, vyvážená forma zastúpenia mužov a žien. Štyria muži, dve ženy, aj tá kandidátka, ktorá je e, teraz novou kandidátkou, vlastne nasleduje po inej žene. Už sa to viackrát povedalo, že je to nepripustné, že to nemôže takto pokračovať. To, čo ste povedali na úvod vo, vo svojom úvodnom vystúpení je zaujímavé. Mohli by ste konkrétnejšie trošku uviesť, ako by mala vyzerať e, tá stratégia zvyšovania e, rozmanitosti, diverzity? Čo podľa vás by sa malo udiať na úrovni Centrálnej banky? Hovorili ste o e, tarianskej národnej banke. Aké tam sú skúsenosti? Ako si to teda predstavujete v európskom kontexte konkrétne? Uh, uh, vo svojom úvodnom vystúpení a vo svojej odpovedi na otázky som sa snažil zhruba načrtnúť, čo som už um, urobil a čo som bol schopný urobiť uh, ako člen rady Talianskej národnej banky. V tejto úlohe som si uvedomoval to, že je potrebná rozmanitosť v banke a to v mnohých dimenziách, na rôznych úrovniach, najmä čo sa týka eh, rodového vyváženia. Tiež som zhruba približila, aké opatrenia by sa mohli prijať v organizácii preto, aby bolo lepšie rodové vyváženie. Ten príklad eh, Talianskej národnej banky som uviedol eh, nie preto, že si myslím, že Talianská národná banka je dôležitá, dôležitejšia ako iné banky, ale tento organizmus poznám, bol som súčasťou aj riadenia takejto komplexnej organizácie, ktorá má 8 tisíc zamestnancov, kde boli dlhodobo veľmi neuspokojivé výsledky hľadiska rodového zastúpenia. Keď sme sami ujeli funkciu, uvedomili sme si, že sa nám to nepáči v takejto podobe a že to chceme zlepšiť a o to sme sa aj pokúsili a tie e, dočasné výsledky, ktoré sme dosiahli v posledných rokoch, teda v rokoch, keď ja som pôsobil v rade, sú sľubné. A budem sa snažiť o to isté, keď budem vymenovaný za člena výkonnej rady Európskej centrálnej banky. Problém, ktorý sa týka zloženia rady, poznám, ale nemám dopad, nedokážem ovplyvniť eh, spôsob, akým členské štáty nominujú svojich kandidátov. Nemám možnosť ovplyvniť tiež, ako členské štáty vymenúvajú guvernérov svojich národných bank. Myslím, že je to v záujme každého, aby bolo zaistené eh, eh, rodovo vyvážené zastúpenie vo všetkých orgánoch. Neviem však ovplyvniť, ako už som povedal, nominácie eh, na tieto posty, ktoré zajzujú členské štáty. Ďakujem pekne, ďakujem kolegom, ďakujeme pánu Panetovi za jeho odpovede. A teraz budeme pokračovať po kratučkej prestávke. Dáme priestor eh, ďalšej kandidátke, aby prišla medzi nás. Okay, thank you very much. I think... Ďakujem vám ešte raz. Začneme teraz túto časť našej schôdze. S veľkým potešením medzi nami vítame Izabel Šnabel, ktorý je kandidátkou na post vo výkonnej rade Európskej centrálnej banky. 25. septembra pani Sabine Lottenschlager, eh, členka výkonnej rady Centrálnej banky informovala prezidenta Draghiho, že odstúpi zo svojej funkcie 31. oktobru e, tohto roka, ešte predtým, ako e, formálne sa skončí jej pôsobenie podľa článku 283 bodu 2 zmluvy o fungovaní EÚ. Európsky parlament e, je konzultovaný na základe odporúčania rady, čo sa týka vymenovania člena výkonnej rady Európskej centrálnej banky. 14. novembra rada konzultovala parlament vo veci vymenovania Izabel Schnabel ako členky výkonnej rady Európskej centrálnej banky na 8-ročné obdobie s platnosťou od 1. januára budúceho roka. Pred dnešným bežným verejným vypočutím kandidátka dostala dotazník s 55 otázkami. Odpovede kandidátky sú k dispozícii ako príloha návrhu správy k odporúčaniu rady o vymenovaní člena výkonnej rady Európskej centrálnej banky. Aj v tomto prípade vypočutie e, bude mať e, potom za následok hlasovanie o 17. o výbore Econ dnes popoludní. Potom sa e, parlament formálne vyjadrí tým k odporúčaniu rady na vymenovanie pani Zelošnabel ako členky výkonnej rady Európskej centrálnej banky. Formálne sa to odhlasuje v pléne v decembri od 16. do 19. decembra na plene Európskeho parlamentu. Kandidátka na úvod predniesie svoje úvodné vystúpenie v dĺžke 10 minút a potom bude nasledovať aj séria otázok a odpovedí. Nech sa vám páči, pani Šnábel, máte slovo. Ďakujem. Dobrý deň. Vážení eh, poslanci, vážená pani predsednička, cítim sa poctená, a taktiež veľmi pokorná, že som bola nominovaná na post členky výkonnej rady Európskej centrálnej banky. Veľmi si cením úlohu Európskeho parlamentu v procese vymenovania týchto členov. Je to súčasťou procesu odpovednosti Centrálnej banky, čo je dôležité na zaistenie nezávislosti. Veľmi si cením, že mám priestor diskutovať dnes s vami, odpovedať na vaše otázky na dnešnom vypočutí. Vo svojom úvodnom vystúpení by som rada priblížila menovú politiku Centrálnej banky a tiež priblížim, akým výzvam je vystavená v krátkodobom aj dlhodobom meradle. Ešte predtým sa však vyjadrím k svojim osobným um, kvalifikáciám. a pôsobila som ako výskumníčka a poradkyňa a s osobitným zameraním na menovú a finančnú ekonómiu. Mám skúsenosti z poradenstva na národnej a európskej úrovni politickej oblasti. Ja tiež e, som mala možnosť zapresvedčiť, aké dôležité je viesť verejné diskusie a komunikovať e, prístupným spôsobom. Ako výskumníčka som sa zameriavala na finančné krízy, na finančné nariadenia, taktiež na medzinárodné toky kapitálu celé roky. Podľa môjho výskumu e, som napríklad zistila, že problémy príliš veľký na to, aby padli, bol jeden z problémov eh, krízy nemeckého bankového sektora v roku 1931. Tiež som zdokumentovala, že v posledných 400 rokoch eh, prasknutie eh, bubliny a ceny aktív spôsobilo ešte silnejšie krízy, ak boli spôsobené boomom poskytovania úverov. Tiež som zanalizovala taktiež to, že centrálnej banky dokážu zasiahnuť v prípade takéhoto vývoja. A tiež som e, poukázala na škodlivé účinky e, na e, ekonomiku eurozóny, keď došlo k rozpadu finančnej integrácie pri posobnej kríze. Ako poradkynia som tiež pôsobila aj v nemeckej a európskej diskusii. Tiež som podpredsedničkou poradného výboru pre orgán vyhodnocovania systémového rizika a tiež sú zúčastnila diskusí na európskej úrovni a tiež e, spolupredsedám e, Francúzsko-Nemeckej rade pre hospodárskych e, expertov, ktorá vznikla na základe Achenskej zmluvy medzi francúzskou a nemeckou vládou. V týchto svojich postoch som sa vždy snažila o premostenie jednotlivých eh, pohľadov a snažila som sa ich zosúľadiť, že som sa snažila o otvorený dialog eh, a z toho som vychádzala vo všetkých svojich kontaktoch s odborníkmi, so širokou verejnosťou. Vnímam to ako dôležitý krok vychádzať z veľmi pozornej analytickej práce a tam eh, kde sa, dajme tomu, v rozhovoroch vyjadrujem k týmto názorom, vždy som vnímala ako dôležité vysvetliť zložité súvislosti zrozumiteľne. Teraz sa pozrieme na výzvy v menovej politike. V posledných rokoch e, došlo k e, výraznému nárastu, e, k rastúcej zamestnanosti. Videli sme, že Centrálna banka výrazne prispela k tomuto vývoju prostredníctvom tých neštandardných menových opatrení a tým pádom sa stratilo stratila hrozba deflácie. Vzhľadom na obchodné konflikty a čoraz väčšiu neistotu teraz vidíme globálne spomalenie hospodárskeho rastu, čo ovplyvňuje aj rast v eurozóne, najmä vo výrobnom sektore. E, prechod tejto e, formy oslabenia do iných sektorov môže spôsobiť hospodársky úpadok v eurozóne. E, tým pádom sa inflácia Eh, odhaduje, že bude eh, výrazne eh, nižšia ako stanovený cieľ, tesne pod 2%. Preto na zasadnutie v septembri Rada guvernérov Centrálnej banky rozhodla, že ďalej bude rozširovať menovú politiku preto, aby zabránila týmto negatívnym vývojom a aby plnila svoj mandát cenovej stability v kontexte slabších cenových tlakov a hospodárskych podmienok tieto rozhodnutia sú odôvodnené. Avšak je nepochybné, že menová politika teraz je vystavená veľkým výzvam, ktoré je treba riešiť, a to vrátanie vedľajších účinkov. V skúsenosti posledných rokov nám hovoria, že efektívny e, cieľ v nulovej rovine je nižší ako nominálna nulová hodnota. Preto Menová politika nesmie byť jediný prístup, ako povedala aj pani Christine Lagarde. Štrukturálna fiskálna politika budú musieť zohrávať významnú úlohu v tomto procese a môžu zvýšiť efektívnosť menovej politiky celkovo. To zahrňa využívanie fiskálneho priestoru tam, kde je to k dispozícii a dosiahnutie podmienok, ktoré viac podnecujú hospodársky rast vo verejných financiách. Okrem toho sú eh, taktiež čoraz väčšie obavy spojené s vedľajšími účinkami, ako napríklad eh, čoraz väčšia zraniteľnosť vo finančných systémoch. Tieto obavy je treba brať s plnou vážnosťou, pretože takéto epizódy výrazného rastu a, a prasknutia môžu destabilizovať ekonomiku a ohroziť novú stabilitu. V kontexte nízkych úrokových sadzieb sme videli, že investori hľadajú investície s vysokou návratnosťou. To zvyšuje ceny a z, taktiež e, to zvyšuje obavy e, v prípade pohybov e, cien takéto veľké výkyvy je treba riešiť makroprudenčnými opatreniami, e, ktoré sa môžu prispôsobiť konkrétnym situáciám v jednotlivých krajinách a taktiež e, na segmentoch trhu. Čo najlepšie načasovanie e, takýchto opatrení nie je jednoduché, aby sa zvyšila odolnosť finančných inštitúcií, aby boli schopné vyvážiť procyklické e, efekty e, v spodnej časti finančného cyklu. V niektorých prípadoch makroprudenčné nástroje a finančné regulácie, najmä pre nebankové subjekty, by sa dali ďalej rozvíjať. Európsky parlament môže v tomto smere zohrávať významnú úlohu. Okrem dopadov na finančný systém, mnohí občania v eurozóne sú znepokojení v súvislosti s dopadmi nízkych úrokov na svoje životy. Obávajú sa o to, čo tieto sadzby budú e, spôsobovať pre ich úspory a dôchodky. Obávajú sa, že budú vystavení negatívnym sadzbám eh, na svoje úspory. Centrálna banka bude musieť eh, veľmi pozorne počúvať tieto ich obavy. Prezidentka už ohlásila, že Centrálna banka eh, vykoná rozsiahlu revíziu svojho rámca menovej politiky. Domnievam sa, že dôležité, aby to zahrňalo aj analýzu vedľajších účinkov, ktoré môžu ovplyvniť transformáciu menovej politiky. Okrem toho ohlásila, že ohlas, informa, informácie verejnosti budú kľúčovou prioritou pre Centrálnu banku. Ja budem veľmi rada súčasťou tohto úsilia vysvetľovanie eh, logiky a taktiež dopadov rozhodnutia Centrálnej banky je nevyhnutné na to, aby sme si eh, získali späť dôveru mm, občanov v Centrálnu banku. Zároveň je treba uznať, že nízke úroky eh, v eurozóne nespôsobila len Centrálna banka samotná. Dlhodobé vývoje spôsobili štrukturálne a globálne faktory, ako napríklad demografické zmeny, nízky rast produktivity. Vyššie úrokové sadzby prídu až, keď sa zlepšia výhľadky na dlhodobý rast. To si vyžaduje um, takú politiku, ktorá sa zameriava na budúcnosť, na posilnenie produktivity a inovácií. Menová politika dokáže podporiť, ale nie nahradiť uh, eh, také politiky, ktoré majú uh, cieľ podporu rastu. Preto je dôležité uh, predstaviť ambicióznu agendu, ktorá podporuje inovácie, investície, vrátanie do výskumu, vzdelávania. Uh, do fyzickej a digitálnej infraštruktúry. Ďalšia európska integrácia môže podporiť túto agendu, napríklad vytvorenie skutočne európskych bankových kapitálových trhov má potenciál zlepšiť odolnosť eurozóny voči budúcim šokom, tiež chrániť úspory domácností a poskytnúť nové investičné a finančné príležitosti všetkým firmám všetkých veľkostí. To sú vážne dôvody preto, aby sa završila banková únia a aby sa vyvinula únia kapitálových trhov. To si vyžaduje pokrok ďalej v integrovaní trhov a vo vysporiadovaní sa s rizikami. Okrem toho, odolná eurozóna si vyžaduje fiskálny rámec, ktorý umožní e, kon- kontracyklické politické rozhodnutia a bude propagovať investície, pričom sa zaistí fiskálna udržateľnosť odporúčania e, francúzsko-nemeckej správy 7 plus 7 na ktoré som sa podielala, môžu byť modelom pre takúto reformu eurozóny. Je tam jeden jasný signál. Stabilizácia eurozóny si vyžaduje vyvážený prístup, ktorý kombinuje riziko a trhovú disciplínu, ktoré sa navzájom doplňajú. Trhová disciplína je nevyhnutná na poskytnutie dobrých stimulov, e, vzdielanie rizika, stabilizuje ekonomiku a pomáha konať preventívne voči systémovej kríze. Završenie hospodárskej menovej únie to je nie len e, hlavná výzva, nie je to len jediná výzva pre Európsku úniu. Je treba vysporiadať sa s klimatickými zmenami, čo je veľmi významná výzva v 21. storočí. Centrálne banky v tomto zohrávajú významnú úlohu. Musia sa plne a striktne držať svojho mandátu. Ako to zaistiť, e, bude súčasťou e, revízie menovej politiky. Okrem toho digitálna transformácia zásadne zmení e, formu dohľadu e, na úrovni centrálnych bank a celkovo bankovom sektore. Tiež centrálna banka musí hľadať nové dopady nových technológií na svoje politické rozhodnutia, musí sa vysporiadať s rizikami a využiť príležitosti, ktoré to prináša. A teraz to uzavriem. Nedávny prieskum Eurobarometra ukázal, že dôvera v menu euro e, je na najvyššej úrovni od začatia prieskumov. ECB prispiela zásadným spôsobom k tomuto pozitívnemu vývoju. ECB je teda efektívna inštitúcia, ktorá je ochotná pripravená konať, keď treba zabezpečiť cenovú stabilitu. Ak e, budem potvrdená do funkcie, e, budem veľmi hrdá na to, že budem súčasťou tejto inštitúcie. Budem sa snažiť prispieť k vytváraniu politiky Európskej centrálnej banky za, e, v priebehu nasledujúcich 8 e, rokov budem pracovať s nasadením všetkej mojej energie a zdôrazňujem, e, počas tých nasledujúcich 8 rokov budem pracovať pre celú eurozónu. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem. Začíname s otázkami. Markus Ferber ako prvý EPP. Ďakujem. Budem hovoriť e, našim rodným jazykom, ak dovolíte. Vítam vás a som veľmi rád, že moja krajina po druhý krát navrhuje ženu. Mali by sme byť e, vzorom pre ostatné štáty EÚ. A e, som veľmi rád, že hovoríte, e, že chcete zmeniť tradíciu vašich nemeckých predchodcov a dúfam, že vydržíte 8 rokov. 15. septembra ste poskytli rozhovor Handelsblatu a hovorili ste o poslednom menovom balíku ECB uviedli ste, že e, v tomto okamihu toto nebolo potrebné, lebo zatiaľ nehrozila e, mm, hospodárska recesia. No a vzhľadom na otázku 5 sa chcem vás spýtať, či ste e, Um, či súhlasíte s tým rozhodnutím ECB, alebo či teraz obhajujete rozhodnutie ECB, pretože 15. septembra v Handelsblate ste vyslovili nesúhlas s politikou ECB a teraz ju obhajujete. Ako hodnotíte e, menovú politiku ECB e, v posledných rokoch a čo by ste od 1. januára chceli robiť inak? Ďakujem, milý pán Ferber. Dúfam, že mi e, páčite, keď budem hovoriť po anglicky Ďakujem veľmi pekne za veľmi zaujímavú otázku. Ako som už na úvod povedala, eh, septembrové rozhodnutie bolo odôvodnené globálnym spomalením ekonomiky. Eh, boli sme svedkami toho, že obchodná vojna spomalila globálny obchod aj globálny rast. A toto pociťuje aj eurozóna. Prognozy rastu boli teda opravené smerom nadol a prognozy pre infláciu sú negatívnejšie ako predtým. A preto e, bolo jasné, že ECB musí konať a e, že teda treba e, robiť ďalšie opatrenia, aby sa dalo bojovať proti tomuto negatívnemu vývoju. No a otázkou je, čo treba robiť. Rada guvernérov sa dohodla a s tým by som aj ja bola súhlasila, že potrebujeme eh, reaktívnu eh, pozíciu, že teda treba eh, využiť nejaký nástroj a hovorilo sa o tom, ktorý mm, vkladový nástroj, tam panovala dosť veľká zhoda, usmernenia takisto takisto dlhodobé zacielené refinancovacie operácie, ale pokiaľ ide o nákup aktív, tam nepanovala veľká zhoda. No a v tom rozhovore, ktorý ste si prečítali, um, som povedala asi toľko, že ja by som bola počkala s nákupmi aktív. Nebola som si istá, že naozaj bolo treba v tom okamihu začať s nákupom aktív. Ale chcem zdôrazniť, že napriek všetkému E, sa to dá obhajiť v rámci mandátu ECB? Teda tá diskusia, či obnoviť nákupy alebo nie, o tom sa diskutovalo na Rade guvernérov, ale v konečnom dôsledku väčšina sa domnievala, že, že by sa mali obnoviť vtedy v tom časovom okamihu. No a potom um, sa to prijalo ako rozhodnutie Rady guvernérov. Takže ja ak by som ma, bola mala možnosť hlasovať, povedala by som, počkajme s nákupmi aktív, ale v konečnom dôsledku to rozhodnutie by bolo asi rovnaké. Um, menová politika teraz um, je veľmi reaktívna. Uh, teda snažíme sa uh, dosiahnuť uh, inflačný cieľ tesne pod dvomi percentami. Um, takže uvidíme, čo sa stane. Um, čo sa stane v ekonomike. Um, posledné údaje nie sú až také negatívne, ako sme sa báli. Uh, napríklad Nemecko nevstúpilo do fáze, fázy technickej recesie, napriek tomu, že to mnohí predpovedali. Takže uh, nedošlo k takým negatívnym zmenám Môžeme byť teda optimistami, že eurozóna sa nedostane do recesie a som takisto optimistkou. Myslím si, že v strednodobom výhľade inflácia ehm, dosiahne ten náš cieľ, aj keď ehm, sme sa už poučili, že to môže trvať dlho. Alfred Sand za SAD v odpovediach na otázky ste hovorili viackrát o štrukturálnych zmenách, hovoríte o nástupe digitálnych e, mien, digitalizácie kybernetickej bezpečnosti, praní špinavých peňazí, o znižujúcich sa e, úrokových sadzbách, o demografických zmenách, starnutí spoločnosti a tak ďalej. Takisto hovoríte, že naše opatrenia musíme kalibrovať, aby sme odzrkadlili nové fenomény, ekonomické aj sociálne. Ale v rámci E, pravidlá paktu e, rastu a stability sa stále držíme reality 90. rokov, pokiaľ ide o verejný dlh a ďalšie aspekty. A nevieme, či vtedajšia dynamika je ešte relevantná pre našu dnešnú dobu, kvôli tým štruktúrálnym zmenám. A takéto pochybnosti by sa mali rozptýliť. E, naše ekonomické systémy sa zásadným spôsobom menia. Myslíte si, že máme nástroje, na to, aby sme vyhodnotili, čo sa vlastne deje a čo treba urobiť? Mala by ECB do takéhoto hodnotenia sa zapojiť? Ak áno, akým spôsobom? Ďakujem za otázku. Je to veľmi veľká otázka. Čo znamenajú štruktúrálne zmeny pre naše ekonomiky? Prebiehajú obrovské štruktúrálne zmeny. Demografické digitálna revolúcia, takisto klimatické zmeny. A už vidíme, že to zmení e, do veľkej miery naše ekonomiky. A preto to treba odraziť aj v ekonomickej politike. Treba si uvedomiť, že mnohé tieto zmeny nie sú úplne nové, Nemôžeme povedať, že zrazu e, nastala štruktúrálna prelomová zmena. Finančná kríza bola možno náhala, ale tie dlhodobé e, zmeny sa začali už dávno. A myslím si, že naše ekonomiky boli schopné e, celkom dobre na ne reagovať tým, že kontinuálne adaptovali svoje politiky. Nemyslím si teda, že musíme zmeniť e, úplne celý dizajn našej ekonomickej politiky. Celkom dobre nám slúži, ale musíme byť otvorení, vnímať, čo sa deje a musíme robiť zmeny tam, kde e, sa javí potreba. Pokiaľ ide o centrálnu banku, Veľkou výzvou je digitálna mena. Platobné systémy majú z toho určité obavy. To znamená, že sa to začne dotýkať menovej politiky. E, kryptomeny e, sú tu už nejaký čas, ale to v skutočnosti nie sú reálne meny, sú to skôr špekulatívne aktíva a neslúžia až tak e, tej funkcii, ktorej slúži mena nie sú nositeľmi hodnôt, nie sú až tak často používané ako platidlo. Ale návrh Libri je úplne iný, čiže začína sa tým nová éra. Je to stabilná mena, ktorá má určitú zábezpeku v pozadí. To znamená, že je to stabilnejšia mena a je priamo prepojená na veľkú sieť Facebook. E, a to okamžite e, Libre dáva určitý potenciál, môže sa s nej stať naozaj globálna mena. A preto e, politici musia veľmi pozorne sledovať tento vývoj. V nedávnych mesiacoch sa hovorilo veľmi veľa o rizikách takýchto mien. Sú tu rizika pre spotrebiteľa, Mm, čiže treba dbať na ochranu spotrebiteľa. Potom sú tu rizika, e, že sa bude prostredníctvom tejto meny napríklad e, budú sa prať špinavé peniaze, bude sa financovať terorizmus. To naozaj takéto e, digitálne meny uľahčujú. Potom sú tu aj rizika pre finančnú stabilitu. To treba brať veľmi vážne. To môže mať systémovú povahu hrozba pre platobné systémy a potom takisto by to mohlo ehm, vplývať na prenos ehm, menovej politiky do ekonomiky. A toto je dôležité pre e- centrálne banky. Čiže hm, ukazuje sa, že platobné systémy nie sú 100% efektívne, inak by súkromné meny neexistovali a preto centrálne banky by mali proaktívne reagovať. Mali by sme sa zamyslieť nad tým, či potrebujeme aj naše vlastné digitálne meny. Napríklad systém TIPS, e, ktorý včera e, predsednička ECB spomenula, či by, či by mohol byť použitý. Thank you very much. And now Luis, Gar- Luis Garicano za Renew. Ďakujem. Pani Šnábel, ďakujem za to, že ste prišli medzi nás. Robert Schiller a ďalší ekonomovia poukázali na to, že naratívy sú veľmi dôležité aj pre ekonomiku. Bohužiaľ, e, to ekonomom často dochádzalo až neskôr. A videli sme to napríklad e, pri Brexite. Ten narratív sa vyvíja 20 30 rokov všetky tie nesprávne, e, pravdi, nepravdivé informácie sa završili odchodom Spojeného kráľovstva z únie. A niečo podobné platí o menovej politike EÚ. Niektoré členské štáty utrpeli um, obrovský príval menového populizmu v poslednej dobe. ECB je demonizovaná, hovorí sa o tom, že úrokové sadzby e, majú za úlohu trestať štáty a toto môže mať fatálne dôsledky na menu euro. Ak e, ľudia počúvajú desiatky rokov, že ECB vyvlastňuje ich e, úspory, tak potom samozrejme nebudú podporovať euro. Pani Lagarde si to uvedomuje, viackrát zopakovala, že musíme vysielať jednoznačné jasné posolstva. Ale myslím si, že e, aj vy budete znášať e, niektoré z týchto povinností, a nezávidím vám to. Čo si myslíte, ako treba bojovať proti tejto nebezpečnej komunikácii? Vy v písomných odpovediach hovoríte, že chcete e, dobre vysvetľovať politiku ECB, argumentovať. E, čo tým rozumiete? Možno si myslíte, že hlasovanie o úrokových sadzbách je na, vaša hlavná úloha, to je pravda. Ale komunikácia a vysvetľovanie práce ECB, to môže byť ešte dôležitejšie pre celkovú budúcnosť e, Centrálnej banky. Áno, ďakujem. Je to významná otázka. Ja sa ňou zaoberám už nejaký čas. Mm, sledujem najmä diskusiu v Nemecku a znepokojuje ma to, čo sa v Nemecku hovorí, pretože e, sa do toho vnáša agresivita. Problémom je, že menová politika je extrémne zložitá. A veľmi málo ľudí chápe, o čom to vlastne je. Nemôžeme teda očakávať, že bežný človek bude chápať, čo robí ECB. A to je situácia, kedy je veľmi ľahké niekoho očierňovať. Z tej inštitúcie si ľudia robia obetného baránka, e, zvaľujú vinu e, na túto inštitúciu. Je ťažké rozlíšiť fakty a preto súhlasím plne s tým, že e, musíme sa viac snažiť pracovať pedagogicky. Musíme vysvetľovať, čo robí menová politika. To ale súvisí samozrejme aj s finančnou gramotnosťou a to je ešte oveľa väčšia úloha. Eh, to nemôžu robiť iba centrálne banky. Je to úloha vzdelávacieho systému sprostredkovať túto finančnú gramotnosť. V Nemecku a aj v niektorých iných štátoch eh, sa teraz diskutuje o tom, že úroky na úspory e, sú negatívne, nominálne e, úroky, ale e, my ekonomovia vieme, že dôležité sú reálne úrokové sadzby, ale 90% občanov nevie, že sa rozlišuje medzi rôznymi druhmi úrokových sadzieb. No a toto očierňovanie inštitúcie je veľmi nebezpečné, môže oslabiť dôveru v euro a preto by som chcela toto zaradiť medzi moje priority. Chcem komunikovať v Nemecku aj v iných štátoch, napríklad v Holandsku sme viedli už diskusie aj v iných štátoch. No a takisto počas uh, eurokrízy uh, si spomíname, že úloha ECB nebola chápaná správnym Eh, spôsobom. Ja v ECB budem zástupkyňou všetkých, nie iba Nemecka. A myslím si, že komunikácia by sa mala zlepšiť, ale v celej eurozóne. Eh, ťažko toto všetko vyrieši jedna jediná osoba, ale budem sa snažiť. A Môžeme pracovať aj digitálne. ECB má pekné videá teraz napríklad, ktoré vysvetľujú mnohé fakty. Ešte stále sú ale príliš komplikované. Ľudia im nebudú rozumieť. Stále je to určené viac pre ekonómov ako pre verejnosť. Musíme teda hovoriť veľmi jednoduchým spôsobom, aby ľudia chápali, čo robíme a prečo im to prináša niečo. A teraz za zelených pán Jakel Junas. Ďakujem, pani Šnabel, naozaj na mňa urobil veľký dojem, čo ste povedali na úvod, ako ste odpovedali na otázky. A takisto ste skúmali 400 rokov dejín rôznych kríz. Hovorili ste o tých zraniteľných miestach finančného sektora. Prečo si myslíte, že tie zraniteľné miesta stále pretrvávajú? um, a rieši sa to na úrovni bankového dohľadu a tie kapitálové pomery a pomery likvidity podľa vás uh, to takisto môžu vyriešiť. Uh, chcem spomenúť pár kníh, napríklad uh, Krízová ekonomika od Nuriela Rubinyho, kde takisto a analizuje históriu globálnej krízy a hovorí o tých zraniteľných miestach ale okrem finančného sektora spomína aj ratingové agentúry a ich morálku a hovorí, že nebola dobrá a vhodná. Súhlasíte s jeho analýzou? Ďalšia kniha od Minskyho Stabilizačná ekonomika, kde identifikuje úlohu finančného sektora. Tá kniha pochádza z roku 1986. Pred 11 rokmi bola opäť vydaná hovorí o troch typoch požičiavania a e, potom hovorí o e, tzv. tých pyramídových požičiavaniach, ponzi a vlády, keď si požičiavajú, tak nie sú schopné vracať peniaze, ktoré si požičali, refinancujú a musia teda mať infláciu a vďaka tomu robia refinancovanie. Mohli by ste sa vyjadriť k tým e, nestabilným miestam ekonomiky a čítali ste tieto knihy, čo si o nich myslíte? Ďakujem. Na týchto zraniteľnostiach e, ekonomiky pracujem celý život, môžem o tom hovoriť celé hodiny, ale nemáme toľko času. Chcem hovoriť iba o tých hlavných veciach aké, aké typy zraniteľných miest e, vidíme v systéme. Vidíme napríklad relatívne vysoké ceny aktív, najmä v oblasti nehnuteľností. Takisto e, vidíme vysoký Um, vysokú mieru transformácie splatnosti eh, v bankovom sektore a eh, znepokojuje ma, že v niektorých štátoch to eh, vedie k akumulácii rizika vyplývajúceho z mm, úrokových sadzieb. Jedného dňa naozaj úrokové sadzby opätovne sa zvýšia, aj keď tomu dnes možno nie každý verí. A to bude veľký problém pre banky, ktoré majú pôžičky s dlhými splatnosťami, s veľmi nízkymi úrokovými sadzbami. A nejde tu len o banky, máme poisťovne, ktoré takisto zápasia s nízkymi sadzbami a majú problém splatiť e, e, tie e, sadzby, za ktoré sa zaručili. To isté platí pre dôchodkové fondy. Potom tu máme sektor správy aktív, a tu je do veľkej miery problém s e, hotovosťou, s likviditou. Máme znížené um, e, platby za rizika a potom za posledných pár rokov e, samozrejme pribudla legislatíva, finančný sektor je odolnejší, to určite, Možno príliš sme sa sústredili na bankový sektor a málo sme urobili v iných sektoroch, ale napriek tomu sme urobili veľa. Ale problémom je, a to je v nedávnej správe poradnej e, vedeckej rady pre systémovú radu, že finančný sektor je neuveriteľne zložitý, ťažko pochopiteľný aj veľmi drahý z pohľadu regulovaných e, inštitúcií. No a ja by som E, uprednostnila vyššie kapitálové požiadavky, ale jednoduchšiu legislatívu. To podľa mňa by bol dobrý spôsob, ako to riešiť. E, je to sľubné. Neviem, prečo e, banky nenavrhujú toto sami, pretože by to bolo pre nich výhodné. A potom ratingové agentúry, máte úplnú pravdu, finančná morálka nie je dobrá. A pokiaľ ide o pána Minského, to je osoba, ktorá ovplyvnila celú túto literatúru o finančných cykloch a bol, mal obrovský vplyv a myslím si, že je to veľmi zaujímavé a keď hovoríme o makroprudenčnej e, politike, nemám na to čas, ale to je presne e, blízko tomu, čo hovoril pán Minsky. Thank you very much. And now... Ďakujem veľmi pekne. Slovo má teraz Gunnar Beck eh, z ID. Ďakujem pekne, pani predsednička. Eh, dobrý deň, pani Šnábel. Nie som si istá, či ste eh, začali dobre polovici novembra eh, ste eh, žiadali nemeckých eh, vedcov, škodlivé vyjadrenia týkajúce sa ECB e rozširovali, aby sa, aby sa zabranilo ohrozovaniu eura potom tu mám ešte pána Maria Draghiho s jeho špekulatívnou politikou, e, ktorá zlyhala. E, spolu s Japonskom e, máme najnižšiu mieru rastu rozvinutého sveta a zväčšuje sa priepasť medzi bohatými a chudobnými. Okrem toho ECB vo e, svojej revízii finančnej stability poprvýkrát e, pripustila, e, že jej politika viedla napríklad aj k zväč- zväčšenému zadlženiu krajín a firiem. A z tejto správy takisto vyplýva, že máme tu dnes ešte zraniteľnejšiu situáciu než predtým, než ECB zaplavila trh peniazmi tie e, škodlivé mýty, ktoré treba e, vlastne od, odstraniť, sú tie, e, ktoré vlastne šíri ECB a kde podľa vás leží hranica medzi nesprávnymi Eh, medzi, medzi nespráv, eh, šírením nesprávnych eh, vecí a teda takýmito takýmto ohováraním. A mohli by si sa ešte vyjadriť, prosím, stručne aj k tomu, že podľa jednej štúdie banky DZ nemeckí sporiteľia v posledných 8 rokoch prišli o 648 miliónov na e, úrokoch, pretože e, toto by boli e, prostriedky, ktoré by získali, keby nebolo zavedené euro. Alebo si myslíte, že sa takto vyjadrujú ekonomickí analfabeti? Nie je to tak trošku arogantné? Ďakujem pekne, pán Beck. Prejdem do angličtiny. Takže čo e, e, je nesprávne e, rozprávanie nesprávnych skutočností. Podľa mňa je e, takýmto niečím e, vyjadrenie, ktoré e, úplne neguje ekonomické znalosti alebo inštitucionálne fakty. To neznamená a ešte som tam doplnila k tomuto tweetu e, práve takéto vyjadrenie. To neznamená, že by sme mali kritizovať ECB. Ja, ja, ja osobne som ECB kritizovala veľakrát a ja si myslím, že takéto niečo je dôležité. To je e, dôležité. My potrebujeme takéto e, diskusie, aj verejné diskusie. To je veľmi dôležité. Ale nemali by sme kritizovať ECB vo vzťahu so skutočnosťami, ktoré jednoducho nesedia, nie sú pravdivé. Eh, požiadali ste ma o príklady. Príkladom eh, takéhoto, eh, takéto nesprávnej informácie je, že ECB e vyvlastňuje nemeckých sporiteľov. Toto je veľmi populárny príbeh v Nemecku a je, je celkom jasne nesprávny. Vyvlastňovanie v takomto kontexte jednoducho nie je legitímny výraz a po druhé nie je to zodpovednosti ECB. Samozrejme, dávať vyššie e, úroky e, sporiteľom, ale jej cieľom je e, zachovať cenovú stabilitu. A je veľa ďalších príkladov. Príklady, ktoré ste spomenuli, sú bočné efekty menovej politiky a samozrejme treba o nich diskutovať a samotná ECB o nich diskutuje vo svojej revízii o finančnej stabilite. Ja si myslím, že to je veľmi dôležité, treba to robiť Treba to robiť v budúcnosti ešte viac. To bude súčasťou revízie menovej politiky, ktorá je e, dôležitá. Ja sama som si robila obavy o takéto bočné efekty. Musíme toto brať naozaj veľmi vážne a nejako to nesúvisí e, s vlastne príbehmi, ktoré treba alebo netreba šíriť. To, čo treba, proti čomu treba bojovať, sú nesprávne vyjadrenia, ktoré na čom sa všetci zhodnú, sú nesprávne. Uh, pokiaľ ide o, o, o tú správu banky e, e, DZ, Nede o nesprávne vyjadrenie, jednoducho iba neúplné, pretože keď e, rozmýšľame nad vlastne efektami menovej politiky, nemali by sme tu E, vnímať ľudí iba ako sporiteľov, ale mali by sme si uvedomovať, že sú zároveň aj zamestnancami. Takže ak menová politika má stabilizačný e, efekt na e, hospodárstvo a ľudia teda neprídu svoje pracovné miesto, v dôsledku tohto je to samozrejme veľmi pozitívny dopad na obyvateľstvo. A ak tu chceme mať celistvý pohľad na to, ako menová politika ovplyvňuje ľudí, Musíme samozrejme všetky tieto efekty vnímať náraz. Bude tu e, veľká heterogenita a uvidíme, že ľudia odlišného veku sú ovplyvnení odlišne, veritelia, e, odlišne e, sporitelia, ale vôbec nie je také jasné mimochodom, či sú to práve ľudia s nízkym príjmom, ktorí trpia, pretože typicky to nie sú tí, ktorí majú veľa úspor, 30 v Nemecku ľudí napríklad nemajú veľké úspory, ale to sú tí, ktorí pravdepodobne e, si zachovali svoje pracovné miesto vďaka stabilizačnej e, politike. E Ďakujem. A teraz pán Johan van Overfeld za EKR. Ďakujem veľmi pekne, pani Šnábel. Ďakujem za to, že ste prišli. Pred pár minutami ste sa dosť silne vyjadrili, keď ste povedali, že veľmi málo ľudí naozaj rozumie tomu, čo sa deje. To považujem za E, teda dosť neuveriteľné. Pri všetkom rešpekte ja s tým nesúhlasím a ja si myslím, že je na čase, aby tí, ktorí pracujú v ECB, e, si začali uvedomovať, e, že keď budú vedome používať veľmi zahmlievajúci jazyk, tak prispievajú k takémuto nechápaniu a treba zdôrazňovať komunikačné zručnosti. Vy ste povedali, že sa o to budete snažiť, takže to, práve na tomto treba v tejto súvislosti pracovať. Ehm, pani Legatová, pán Paneta, aj vy e, spomínate e, často e, bočné efekty menovej politiky. Aby som rád z vašich úst počul k tým dvom efektom, ktorými sa momentálne najviac zaoberáte s obavami. A potom boj proti klimatickým zmenám ktorý e, pani Lagardová definuje ako e, dôležitú misiu, dôležitú kritickú prioritu e, zastupca Nemeckej centrálnej banky takmer v rovnakom čase povedal niečo podobné. Menová politika, ktorá sa venuje cieľom environmentálnej politiky, E, e, hrozí, že bude preťažená. K tomuto by ma veľmi zaujímala vaša pozícia, teda pozícia k tejto prebiehajúcej diskusii. Ďakujem veľmi pekne za tieto otázky. E, veľmi stručne k vášmu prvom bodu máte úplnú pravdu. Komunikácia menovej politiky v minulosti prebiehala veľmi technicky. Musíme začať komunikovať nielen e, s profesionálmi, s trhmi, ale aj s verejnosťou a to netechnickým spôsobom. Ja som učila veľmi dlho, učím e, a viem v princípe ako e, na to. Mali by sme to robiť vždy, ide o nejaké zjednodušenia, nič nebude 100% presné, ale musíme k tomu prejsť a je to veľmi dôležitá úloha a teda beriem na vedomie váš komentár. No a k tomu druhému bodu tie eh, eh, dva najdôležitejšie eh, negatívne efekty. Prvým je teda finančná stabilita a druhým dopad na sporiteľov, pretože z politického pohľadu toto bude veľmi veľká otázka. Ja si uvedomujem e, skutočnosť, že toto nie je súčasťou e, e, mandátu ECB takéto vysoké úrokové miery zabezpečovať pre sporiteľov, ale musíme túto oblasť zohľadniť. A pokiaľ ide o nízku úrokovú mieru, ako som už povedala v mojom úvodnom prejave, Mm, za týmto nie je len ECB, ale e, s tým súvisia aj dlhodobé e, trendy a je to úzko prepojené s produktivitou. A pokiaľ ide o produktivitu, o toto sa nemôže postarať ECB, je to naozaj na vládach, ktoré e, musia príjmať politiky, ktoré by sa orientovali na budúcnosť, podporovali inovácie a tak ďalej aby sa zvýšila produktivita. Toto je spôsob, ako zvýšiť e, úrokové miery. E, monetárna politika ECB toto môže podporovať, ale ako som povedala v mojom úvodnom e, prejave, nemôže to nahrádzať štruktúralne politiky vlád. Toto je veľmi dôležité. Pokiaľ ide o klimatické zmeny, Tie sú najväčšou e, oblasťou, ktorou sa musíme zaberať, ktorú musíme vyriešiť momentálne a je jasné, že e, e, každý, kto príjma politiky, kto rozhoduje o politikách, musí rozmýšľať nad tým, čo má vykonať v súvislosti s klimatickými zmenami. Európska centrálna banka je viazaná svojim mandátom a to znamená, že nemôže robiť všetko a určite klimatické zmeny nie sú primárnym mandátom ECB. Tým je menová e, teda, e, e, cenová stabilita, ale sekundárne ECB má podporovať všeobecné menové politiky a klimatické zmeny môžu byť ich súčasťou, ale iba pokiaľ to nebude v konflikte s jej primárnym cieľom. A ja si myslím, že toto je veľmi dôležité. Znamená to, že menová politika je obmedzená, nemôže robiť všetko, a ja si myslím, že treba zdôrazniť, že ECB nebude inštitúciou, ktorá bude schopná naozaj vyriešiť klimatickú výzvu. To je naozaj na vládach. Potrebujeme tu systematický prístup k ehm, cene e, uhlíka. Toto nemôže všetko vyriešiť ECB. ECB toho môže urobiť e, ale e, veľa. Ale teraz už sa musím zastaviť, lebo sú pre mňa ďalšie e, otázky. Ďakujem teraz pán Širdevan za GUE. Ďakujem vám pekne, e, pani Šnáva, za to, že sa tu predstavujete aj váš politický program. Máte e, veľmi, veľmi zaujímavé diskusie, ste viedli už s predrečníkmi, pani Lagardova včera počas politického dialogu tu v Ekone stále znova hovorila o preskúmaní e, e, menovej politiky ECP. Vy ste sa k tomu tiež dnes viackrát vyjadrili. Konkrétne sa pýtam, vidíte tu takúto potrebu strategickej e, zmeny menovej peňažnej politiky? A ak áno, do akej miery takáto e, strategická e, e, zmena v ECB s tým súvisí, do akej miery sa budete zasadzovať vo výkonnej rade. No a cenová stabilita samozrejme je mandátom, primárnym mandátom ECB, ale sekundárnym mandátom, povedali ste, môže súvisiť s udržateľným hospodárením a podporom udržateľného rastu. Takže ako to vyzerá s ostatnými politickými cieľmi, ktoré sledujú aj ostatné centrálne banky, ako napríklad plná zamestnanosť alebo e, vyvážená obchodná e, bilancia. E, toto nie je vzdialené národným centrálnym bankám. Mohla by to byť oblasť, ktorou by sa zaoberala aj Európska centrálna banka. Srdečne ďakujem za vaše otázky. v revizii menovej politiky ECB svoj mandát e, nemôže zmeniť. To nie je úlohou ECB zmeniť svoj vlastný mandát. Takže musíme e, vlastne e, pôsobiť v rámci toho, čo nám je dané. Ten aktuálny mandát, myslím, je dobre nastavený. Takže teraz by som nezačala diskusiu o zmene mandátu. Ale to spadá v zásade do vašej zodpovednosti. To ECB robiť nemôže. Myslím si, že táto revízia menovej politiky je veľmi dôležitá. ECB iba raz pristúpila k revízii e, politiky v roku 2003 pred mnohými rokmi a odvtedy e, sa toho udialo veľa. E, zásadne sa zmenilo hospodárstvo, nové nástroje boli vyvinuté, Hrozba, ktorej čelíme, je dnes, veľmi, dnes veľmi e, odlišná e, od tej, ktorú e, sme mali v danom období. Všetci sa obávali nadmernej inflácie. Spomíňme si na tieto diskusie. ECB by mala fungovať podľa modelu Nemeckej centrálnej banky, ktorá garantovala nízku infláciu, ale teraz máme opo- opačnú hrozbu, príliš nízka inflácia, a takisto vidíme, že niektoré z mechanizmov, o ktoré sme sa opierali, zdá sa fungujú inak než ako fungovali v minulosti. Pozrime sa napríklad e, na Philipsovú krivku, vzťah medzi nezamestnanosťou a infláciou. Je tu teda intenzívna akademická diskusia v tejto oblasti vo vzťahu k tomu, čo sa deje. Niektorí hovoria, že Filipsová krivka eh, sa narušila, niektorí hovoria, že eh, je iba plochejšia. Jednoducho, ale musíme eh, tomu lepšie rozumieť a preto potrebujeme väčšiu, bližšiu revíziu vychádzajúcu z analytickej práce, ktorá by zahrňala aj akademikov, ktorí by eh, mohli eh, prispieť svojou prácou eh, k tomuto, aby sme sa zabrali lepšie tým, ako nástroje fungujú, aké majú vedľajšie účinky, to je dôležitá oblasť tejto revízie, aké sú vedľajšie účinky a potom, čo ovplyvňuje úrokové miery, čo, aký to má vplyv na infláciu a až po takýchto starostlivých analýzach, rozsiahlých analýzach budeme môcť sa rozhodnúť, čo robiť. A napokon by sme mohli dospieť závehu, že netreba robiť až tak veľa e, e, zmien, hlbokých zmien. E, nemusíme sa napokon rozhodnúť, že celý systém obrátime hore nohami. Ja si myslím, že tomu naozaj tak nebude. Možno sa rozhodneme k nejakým drobným, pre nejaké drobné zmeny. Najväčšou otázkou bude, ako budeme integrovať ostatné ciele a najdôležitejším, myslím, bude klimatická zmena a teda ako tak urobiť bez toho, aby sme ohrozovali mandát, ohrozovali nezávislosť. Toto by skutočne malo viesť naše úvahy eh, pri revízii menovej politiky, že by sme nemali eh, ohrazovať našu eh, nezávislosť ako Európska centrálna banka. Ďakujem pekne. Nasleduje teraz pani Hübner za EPP. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Chcela by som vám položiť otázku k medzinárodnej uh, úlohe e- eura. Pravdepodobne sa zhodneme, že nikdy v minulosti EMU od prvopočiatkov tu nikdy nebol apetit posilňovať medzinárodnú úlohu eura a vždy bolo veľa faktorov za takýmto neutrálnym prístupom. K ním určite patrí obava že ak by sa táto e, e, mena e, globálne používala, mohlo by to ovplyvňovať menovú politiku ECB. Ale teraz tu vidíme určité zmeny v nastavení. Aj komisia sa vyjadrila v určitých krokoch týmto smerom. Preto by som vám chcela položiť otázku, čo si myslíte o, o k, k tomuto smerovaniu, smerovaniu k silnejšej medzinárodnej úlohe eura a k úlohe ECB, ak by sme sa mali takouto cestou vydať. A moja druhá otázka sa týka e, Rady guvernérov. Pán Paneta e, pred chvíľou povedal v, otázke na, e, v, v odpovedi na otázku pána Ferbera, k veľmi konštruktívnemu procesu rozhodovania v rade guvernérov, ale my eh, na našom výbore máme dosť zlé skúsenosti eh, s mm, nedostatkom transparentnosti eh, v Rade guvernérov smerom teda k nám, voči nám. Ehm, sú tu samozrejme rozdiely medzi tvojimi členmi, ale aspoň takéto všeobecné skúsenosti máme. A takisto z času na čas počúvame, že je tu určité úsilie zo strany členov Rady guvernérov Eh, viac tlačiť na ECB v kontexte eh, menovej politiky. Chcela by som sa vás spýtať, ako vy vnímate tento vzťah a takisto tu vidíte potrebu zmeniť postupy, ktoré používa ECB v tejto oblasti. Eh, mohli by ste sa aj podeliť s nami o bližšie informácie k tomu, ako toto funguje a takisto vidíte tu tiež potrebu, aby sme e, mali transparentnejšiu radu guvernérov a aké sú e, vlastne limity pre takúto transparentnosť. Ďakujem veľmi pekne. Samozrejme, toto sa týka eh, veľkej medzinárodnej diskusie, tá úloha, medzinárodná úloha eura. Eh, súhlasím s vami, pred pár rokmi nebola veľká ochota diskutovať na túto tému, ale ja si myslím, že tá zmena súvisí aj so skutočnosťou, že geopolitická situácia sa úplne zmenila a v Európe je eh, chápanie, že Európa musí zohrávať silnejšiu úlohu vo svete a mena eh, v tejto oblasti samozrejme je veľmi eh, účinným nástrojom. Nie som si istá, ako by som zdôrazňovala tento špecifický cieľ, ako silno, ale je to úzko prepojené s diskusiou o e, bezpečných e, aktívach a e, o tomto sa teda diskutuje v mnohých kontextoch tiež. A jedným z takýchto kontextov je reforma eurozóny. Tu prebiehajú diskusie o EDIS, o nariadení, o suvenérnom exponovaní, e, že to môže destabilizovať e, určite e, časti trhu. Niektorí sú teda presvedčení, že toto je veľmi, veľmi dôležitá oblasť. Možno je to pravda, ale pokiaľ ide o naše spoločné európske aktíva, dosť veľa ľudí sa obáva vlastne spoločného vzdelania rizik v tej aktuálnej situácii, ktorú tu momentálne máme tu takéto spoločné zdieľanie rizik nemôžeme mať, pretože tu máme úniu e, suverénnych štátov. Pretože, e, takže ak by sme tu mali mať e, takéto bezpečné aktíva, musíme tu zabezpečiť E, to, že tu nebude spoločné zieranie e, e, rizik a musíme sa naozaj venovať v našom výskume veľmi hlbšie tomu, ako toto zabezpečiť. A teraz k Rade guvernérov. Ja osobne si myslím, že tento orgán je už veľmi transparentný. Keď sa pozriete na ich záznamy, ja ich považujem za veľmi presné, detailné to, čo tu e, nemáte a možno práve o to žiadate, je e, nejaké hlasovanie, výsledky hlasovania. Neviete, koľko ľudí hlasovalo, kto e, za čo hlasoval. Ja som osobne trochu skeptická v tomto smere. Je tu problém aj v tom, že niekedy sa guvernéri národných bank vnímajú ako zastupcovia svojej krajiny a myslím, že e, to veci škodí. Teda všetci, ktorí zastupujú národné banky, by sa mali vnímať ako zastupcovia eurozóny. Keď sa hlasuje a keď sa to hlasovanie potom vo výsledku zverejňuje, myslím, že by sa mal my e, sme sa mali vyhnúť vyvíjaní politického tlaku na týchto ľudí. Myslím, že to by nebolo na prospech veci. Ďakujem pekne, Pavelka za SAD. Ďakujem. Mám dve otázky. Mario Draghi sa vyjadril prečo dávať pracovné miesta medzi príjmy e, sporiteľov. To by ovplyvnilo e, politiku e, úrokových sadzieb. Nie som si istý, či to naozaj Mario Draghi povedal takto. V každom prípade, ak by sa to dalo vystihnúť, tak mnohí pozorovateľi, aby to možno takto extrémne popísali, mohli by ste sa vyjadriť Um, ako to vnímate vy? Ďalej druhá otázka. Centrálna banka zatiaľ neúspešne sa snaží posunúť späť infláciu bližšie k 2%. Presne tak, ako aj Národná banka Japonska. Ako odlišná je eurozóna od Japonska. Keď si myslíme, že sa nám podarí priblížiť infláciu k stanovenej e, cieľovej rovine. Okay, so on the, uh, on the first point I... K tej prvej otázke som sa už vyjadrila čiastočne. Z pohľadu Európskej centrálnej banky to nie je jedno na úkor druhého. Mandát eh, totiž znie zaistenie cenovej stability. A tým, že tá centrálna banka dosahuje, to ovplyvňuje zamestnanosť, rast, infláciu a tiež úrokové sadzby. Menová politika vždy má distribučné dopady. Tomu sa nedá vyhnúť. Ale nemá distribučný mandát. Teda nemôže rozhodovať o tom, kto by mal získať a kto by mal stratiť. A preto tie distribučné dôsledky viac menej sú výsledkom menovej politiky, prirodzeným dôsledkom, ale je treba potom tieto um, dôsledky e, riešiť na politickej úrovni. Napríklad, e, keď sa zamyslíme nad nízkou úrokovou sadzbou, ktorá rezonuje ako téma v Nemecku, zároveň vlády šetria do značné sumy, teda vlády, konkrétne vláda v Nemecku vlastne získala, e, je e, hlboko zadlžená a platí o mnoho nižšie úroky. Malo by sa teda o mnoho viac venovať pozornosti e, tej teda distribučnej otázke. Centrálna banka však nemôže rozhodovať o tom, kto tým získa a kto tým stratí. To nie je súčasťou mandátu Európskej centrálnej banky. Čo sa týka porovnania medzi eurozónou a Japonskom, Sú tu isté paralely. Jedna z tých paralel spočíva v tom, že došlo k dosť hlbokej bankovej kríze, ktorá bola na počiatku celého problému. Okrem toho niektoré štruktúralne otázky tiež sú podobnej povahy, teda napríklad demografické zmeny. Aj to je dosť veľká téma v Japonsku a aj v eurozóne. Ale okrem toho, situácia eh, v Japonsku a v eurozóne je dosť značne odlišná. A to v tom zmysle, že Japonsko eh, je suverénny štát, zvrchovaný štát eh, so svojou vlastnou centrálnou bankou, pričom eurozóna je vlastne menová únia a to má značné dopady, zahrňa to tiež vyššiu mieru opatrnosti keď je snaha porovnávať jednu situáciu s druhou. Eurozóna absolvovala mnoho reforiem, ktoré sa týkali prípadov nestability v e, dôsledku finančnej hospodárskej krízy. Banková únia je toho významnou súčasťou Okrem toho na globálnej úrovni boli dosť e, rozhodujúce odpovede, ktoré sú vyslali za bankovým nariadením, aby sa posilnil celkovo finančný sektor v Japonsku. To celé trvalo o mnoho dlhšie. Ďalej otázka problému e, štátneho dlhu v eurozóne. To v Japonsku neexistuje ako problém. Tam je vysoká miera verejného dlhu, ale ešte stále je to v rámci udržateľnosti, v rámci zvládnutelnosti. Myslím teda, že tie situácie tu sú dosť odlišné a ja by som ich neporovnávala. Ďakujeme. Týmto sme uzavreli časť otázok a odpovedí. Ďakujeme týmto vám, pani Šnábel, a ďakujem aj svojim kolegom. Môžeme teraz prejsť k ďalšiemu bodu po kratučkej prestávke. Okay. I would move to the next point in a, in a... Prejdeme teraz k ďalšiemu bodu. Prezentácia pre diskutovanie výročnej správy o Bankovej únii za rok 2019. Ide o piatú výročnú správu o Bankovej únii tá nasleduje po štvrtej správe, ktorá pokryla vývoj bankovej únie v roku 2017 a ktorá bola schválená v pléne 16. januára roka 2019. Cieľom tejto správy je vyhodnotiť aktuálny stav bankovej únii zhruba 5 rokov po tom, čo Centrálna banka sa ujala svojej úlohy ako jednotného dohľadného orgánu v novembri 2014 a zhruba 4 roky po tom, čo Rada pre jednotné riešenie sporov sa ujala eh, svojich právomoc v januári 2016 a najmä po prvých prípadoch eh, vyhodnocovania tejto eh, rady pre jednotné riešenie od leta 2017. Taktiež sa táto správa vníma ako ďalší krok v legislatívnych návrhoch na finalizáciu nariadení pravidel podľa Bazilia 3 a tiež to súvisí s návrhom komisie pre európsky systém zaisťovania vkladov predtým, ako sa završí e, celková banková únia. Pred vyvracovaním návrhu správy spravodajca zorganizoval sedem stretnutí s orgánmi a ďalšími zúčastnenými stranami a všetci tieňoví spravodajcovia boli pozvaní na tieto stretnutia. Po e, predkladajúcich rokoch sa e, táto správa venuje rôznym oblastiam, teda všeobecná oblasť, oblasť dohľadu, oblasť jednotného riešenia a taktiež zaisťovanie vkladov. Teraz dostáva slovo spravodajca Pedro Marquez za SAD. Ďakujem. V tejto úvodnej fáze predstavenia správy by som rád využil svoj materinský jazyk portugalčinu, ak dovolíte. Najskôr by som sa rád poďakoval celému výboru aj sekretariátu za podporu procese vypracovania tejto správy. Mali sme možnosť stretnúť sa s rôznymi zainteresovanými stranami. Myslím, že eh, pre mňa ako spravodajcu to bolo veľmi prínosné, aj pre teňových spravodajcov napokon v tejto fáze. Pokúsim sa teraz eh, priblížiť tú prvú verziu návrhu. Eh, popisuje sa tu bankový sektor európskej ekonomiky. Taktiež sa tam popisuje význam bankového financovania a hospodárskej činnosti v Európskej únii v porovnaní s inými regiónmi sveta, konkrétne z USA. Napríklad bankový sektor a banková únia môžu vytvárať eh, zamestnanosť, pretože podporujú investície na európskej úrovni. Avšak nestabilita e, v európskom bankovom sektore tiež môže byť na škodu. Môže to spôsobiť nedostatočnú dôveru e, investorov. V dobrých časoch teda sa prijalo rozhodnutie a v správnom čase sa prijalo rozhodnutie vytvoriť bankovú úniu. Táto správa oceňuje pozitívny vývoj v tomto sektore od krízy a tiež kroky, ktoré sa vykonali na ceste k bankovej únii. Došlo k zníženiu um, nesplácených uh, úverov v posledných rokoch a tiež sa zlepšila míra prudentnosti. A v priebehu roka 2019 nedošlo k krízovým situáciám, ktoré by súviseli s dostavením činnosti banka v Európskej únii. E, čo sa týka ziskovosti finančných inštitúcií, tam sa to zostabilizovalo na úrovni zhruba 7 návratnosti e, aktív. To je podľa aktuálnych čísel, ktoré máme. Na predchádzajúcich vypočutiach toto prostredie nízkeho rizika nízkych úrokových sadzieb e, sa prijalo, že má dopad na bankový sektor. Sú k dispozícii správa, teda táto správa popisuje pozitívny vývoj v dvoch pilieroch e, dohľadu a tiež riešenie krizových situácií v bankovom sektore. E, na úrovni dohľadu tam došlo k dosadnému vývoju v posledných rokoch. Prinieslo to zvýšenie odolnosti, ale tiež sa e, rozvinul systém riešenia krízových situácií Vieme, že banky sú e, efektívnejšie v snahe vysporiadať sa s ťažkosťami. Potom správa popisuje jednotlivé výzvy, ktoré sú ehm, spojené s bankovou úniou a s ktorými súvisí taktiež završenie fungovania bankovej únie. Ako ste správne poznamenali, pani predsednička, e, a ako sa tiež vyjadrili viacerí aktéry vrátane komisie a prezidentky Centrálnej banky, završenie bankovej únie je výzva. Vyžaduje si to tretí pilier táto banková únie. Je to významný faktor. Nemôžeme pripustiť, aby banková únia fungovala bez tretieho piliera, teda e, systém poisťovania vkladov, systém EDIS. A tiež je treba zaistiť e, formu poistky voči SRF. Tretí pilier bankovej únie má za cieľ vytvoriť ochranu vkladov. Tak, aby vznikol pevný systém bankovej únie v Európskej únii a v eurozóne samotnej. Kolegyňa Daneta Hubner sa pýtala pred e, malou chvíľou na európske bezpečné aktíva. To je ďalší krok, e, ako prekonať tu prípas medzi e, štátnym sektorom a bankami. Taktiež v správe sa popisujú rôzne iné výzvy, ktoré súvisia so završením fungovania bankovej únie, napríklad fragmentácia taktiež e, rôzne systémy likvidity a likvidácie, ktoré nie, teda pre banky, ktoré nie sú pokryté systémom ERM. Potom je tu dopad um, e, fintex na bankový systém, teda je tu potreba harmonizovaných pravidiel pre orgány fintech pri výkone bankových úloh. Tiež sa to spomenuj, spomína význam tieňového bankovníctva pre stabilitu. Má to obrovský dopad na financovanie európskej ekonomiky. Je treba vytvoriť dostatočne e, funkčný regulačný rámec bez toho, sa ohrozí fungovať ekonomiky, ale tiež e, treba e, za do úvahy aj celkovú mieru rizika, ktorý, ktorému je vystavená um, táto oblasti. Čo sa týka prania špinavých peňazí, tu je treba prehlbiť aktuálny rámec. Zatiaľ totiž nie je dostačujúci. E, Riziká naďalej existujú. Je potrebná väčšia miera transparentnosti, lepšia ochrana spotrebiteľa v bankovom systéme, najmä e, čo sa týka e, rizika ziskovosti. Produkty, ktoré sa objavujú na trhu, musia byť dlhodobo odhrateľnejšie hľadiska financovania európskej ekonomiky. A na to vlastne poukazujem aj vo svojej správe. Tiež sa vraciame k diskusii, ktorú sme už absolvovali o vytvorení Európskej ratingovej agentúry. Aj to by nám pomohlo zaistiť, že ukazovatele uzrateľnosti sa budú zohľadňovať eh, v rámci tejto Európskej ratingovej agentúry v minulosti. Eh, už panoval konsenzus v tom, že je treba lepšie eh, presadíte mechanizmus vyhodnocovania rizik vo finančnom sektore. Dovedali sme sa, že je potrebné, aby eh, existovali orgány s väčšou nezávislosťou. Sme dosť podrobne diskutovali o tom, že je treba zvážiť, či by sa malo oddeliť eh, obchodné bankovníctvo od eh, investičného finančného bankovníctva e, správa e, navrhuje, aby sa tieto téme venovala opätovne pozornosť. Toľko teda zhruba v skratke správa, ktorú predkladám k Bankovej únii. A teraz by som rád kolegom povedala, že je na to vhodná chvíľa. Začíname nové volebné obdobie, inštitúcie sú odhodlané využiť túto novú dynamiku pre reguláciu v oblasti hospodárskej a menovej únie. Stanovisko parlamentu v minulosti aj v súčasnosti je také, že nemôže existovať e, stabilná e, menová únia bez toho, aby bola završená prostredstvom bankovej únie. V takomto duchu som napísal svoju správu a takto ju ja zašlem ostatným inštitúciám. Ďakujem pekne a som k dispozícii kolegom, e, ako budú mať nejaké otázky. Ďakujem. Teraz dostanú slovo tieňovi spravodajci. 4 minúty má každý, pani Hübner. Ďakujem, pani predsednička. Je to veľmi dobrá práca, myslím. A e, väčšina e, hlavných bodov, ktoré sa týkajú bankovej únie, sú v texte. My sa tým zaoberáme už roky a e, sú tu neustále sa opakujúce témy. Banková únia je ešte stále nedokončená. Také veci ako EDIS napríklad. Nemali by sme vydávať preskriptívne odporúčania v uznesení, ale napríklad aj bezpečné aktíva a e, e dlhy, štátne dlhy, potom nesplácané pôžičky, nové riziká. To sú všetko veci, ktoré tam musia byť uvedené. Rada by som videla ešte nejaké dodatočné body vo finálnom texte potreba prehodnotenia systému štátnej pomoci napríklad, e, pretože je tu riziko narušujúcej hospodárskej súťaže, ale napríklad aj proporcionalita, e, otázka záchrany menších bank, prepojenie medzi záchranou bank a platobnou neschopnosťou toto hodnotenie e, profitability európskych e, bank je trošku príliš optimistické podľa nás. Áno, situácia sa zlepšuje, to je pravda, ale musíme si pozrieť pozadie iných jurisdikcií a e, potom si uvedomíme, že konkurencieschopnosť európskeho bankového sektora ešte nie je taká, aká by mala byť. Mali by sme spomenúť takisto aj nové zameranie sa na kapitálovú, na úniu kapitálových trhov a EMR a CCP, pretože to ovplyvňuje zdieľanie rizika, určité rizika a pre CCP a potom implementácia druhého bazilejského nariadenia. To je veľmi dôležitý krok e, v obnove po kríze v bankovom sektore. Mali by sme sa zamerať aj na obnovu dôvery a e, výpočet kapitálových požiadaviek na základe rizika. A pokiaľ ide o budúcnosť, je tu otázka nových rizik, ako klimatické zmeny, ale sú aj ďalšie. A tie treba e, takisto vnímať a treba uviezť, že to má svoje náklady, ale zároveň to prináša určité príležitosti. <clears throat> a čo urobiť, aby sa zlepšila likvidita, solvent, platobná schopnosť e, európskych bank? To je ešte ďalšia dôležitá otázka a e, zostávajúcu minútu môžem niekomu podarovať. Ďakujem pán Keleher za Renew. Ďakujem. My vítame správu. Ďakujeme spravodajcovi za vysvetlenie. Mm, vo všeobecnosti sa nám páči banková únia, e, ktorá je potrebná, aby sme takisto podporili integritu eura a takisto všeobecne európsku ekonomiku. Potrebujeme stabilnú menu. E, kolektivizácia rizika je veľmi dôležitá a to sa bude musieť riešiť a to samozrejme povedie k problémom v samotnej európskej politike. To vieme. E, európske bezpečné aktíva napríklad v tomto kontexte by boli užitočné, ale ako vyhodnotíme, čo je bezpečné aktívum, e, štátne dlhopisy, to je dôležitá oblasť, ktorú musíme riešiť, ale prináša to so sebou politické problémy, určite na rade. Ale je to cesta, ktorú musíme ísť, musíme pokračovať. Ak nám na tom záleží, tak, tak musíme e, sa zamyslieť nad e, európskym poistením vkladov a musíme akceptovať, že kým sa dostaneme do tých cieľov, prídu určité politické výzvy. Štáty majú na to odlišné názory, ale je to, mm, je to vec, o ktorú by sme sa mali snažiť a potom v tej konečnej fáze by sme dosiahli plne, plnú kolektivizáciu rizik v e, eurozóne a existoval by systém ochrany vkladov spoločný. No a um, <clears throat> integrita eurozóny sa bude musieť opierať o to bezpečné aktívum. A ak chceme prelomiť začarovaný kruh, hrozbu E, pre banky, e, to si vyžiada e, ešte mnohé analýzy. Hovoril som s rôznymi expertami. I keď máme kôž rôznych mien, mohlo by sa stať, že ak v tom koši bude jedno, jedna slabá krajina, tak potom sa môže stať, že banky jednoducho pôjdu inde, aby mohli fungovať v bezpečnejšej zóne. Takže to by mohlo, my, mohlo mať nezamýšľané účinky, ak to nepripravíme dôkladne. Musíme zohľadniť všetky politické pohľady. A pokiaľ ide o nesplácané pôžičky a ziskovosť bank, mám s tým aj vlastné skúsenosti. Ja som bol írským poslancom dlhé roky. Je to pre mňa emotívna téma. Eh, banky u nás krachovali. Eh, potom sme boli v situácii, kedy sa hovorilo o konsolidácii európskeho bankového sektora, o potrebe ziskovosti. Väčšina európskych bank sa teraz stiahla do svojich národných eh, hraníc, nemáme už veľa cezhraničnej bankovej činnosti a ak chceme rozvíjať vnútorný trh, tak táto správa musí sa viac zamerať na tieto veci. Musí sa zamyslieť nad tým, ako zabezpečiť predpoklady pre cezhraničné služby. Máme mechanizmus SSM, ale potrebujeme aj systém, ktorý bude odstraňovať prekážky cezhraničného bankovníctva. Áno, cezhraničné e, bankové služby poskytovať je ťažšie dnes v mnohých oblastiach, takisto získať požičku v inej krajine je stále ťažšie a preto by som rád e, požiadal o ďalšiu prácu na tejto oblasti. A ešte k tým nesplaceným úverom. Niektoré štáty v tejto oblasti urobili obrovský pokrok a iné menej. Ale pokiaľ ide o ten tlak na štáty, aby odstraňovali e, NPL pôžičky zo súvah, nuž E, treba sa na to pozrieť aj zo sociálnej perspektívy, pretože tí ľudia, ktorí splácajú tieto pôžičky, môžu byť zraniteľní a keď tieto požičky sú odpredávané rôznym vymáhacím spoločnostiam, tak tam treba zabezpečiť ochranu toho spotrebiteľa. Áno, NPL požičky musíme eliminovať, my sme to v Irsku robili veľmi agresívne, ale musí byť určitá ochrana pre toho dlžníka pretože tam ide o životy ľudí, ich domovy, ich podniky. Niektoré štáty odpredali uh, nesplácané úvery, ale nesmie sa to robiť bez ochrany občana a spotrebiteľa. Správa je veľmi dobre napísaná podľa mňa a spomína všetko, čo sa ešte má urobiť, ale sú tu tie veľké politické diskusie, ktoré sa budú krútiť okolo európskeho bezpečného aktíva a ochrany vkladov, spoločnej ochrany vkladov. Ďakujem a teraz za zelených pán Urtasun. Ďakujem spravodajcovi aj tieňovým spravodajcom. Ďakujem pánovi Markesovi za pozitívnu správu a celá príprava je eh, a bola veľmi dobrá. sa zorganizoval stretnutia vo veľmi dobrom duchu a vítame najmä znenie eh, o tom, že treba viac financií a nasmerovať financie do eh, klimaticky neutrálnej ekonomiky, udržateľných fondov. Podporujeme takisto váš postoj k bezpečným aktívam, takisto ochrana dlžníkov pri riešení toho problému nesplácaných úverov, potom tieňové bankovníctvo, takisto podporujeme to znenie, transparentnosť v dohľade bank a boj proti praniu špinavých peňazí na úrovni EÚ. To podporujeme takisto a podporujeme spravodajca aj v tom, že musíme dokončiť bankovú úniu, teda potrebujeme ten pilier ochrany vkladov. Ale chceme ešte ďalšie konkrétne návrhy a my vám predložíme pozmeňovacie návrhy. E, e, chceme návrhy k redukcii rizika, e, k zlepšeniu komunikácie bank, systém BIRD, teda hodnotenie rizika bank a, a ciele MRL, to všetko je ešte nekompletné. A pokiaľ ide o udržateľné financie, predložíme konkrétne návrhy, chceme navrhnúť zaťažové testy uhlíkové, e, takisto definíciu zelených dlhopisov a chceme doplniť legislatívu o hnedú taxonómiu. Pokiaľ ide o ochranu spotrebiteľa, chceme zdôrazniť, že chceme konkrétne opatrenia e, v oblasti predaja finančných produktov a ďalších aspektov je to veľmi dobrý základ na prácu, váš text, my vám predložíme pozmeňovacie návrhy, aby sa text ešte zlepšil a tešíme sa na spoluprácu. Ďakujem. Teraz za GUE. Pán Širdevan. Ďakujem, pani predsednička. Ďakujem za predloženie správy. Prípravné stretnutia boli veľmi užitočné a ďakujeme v mene našej skupiny. Správa obsahuje už niektoré dobré prvky, podporujeme ich, napríklad pokiaľ ide o to tieňové bankovníctvo, to je problém, boj proti praniu špinavých peňazí a takisto nesplácané úvery, mm, to sú dôležité body a veľmi dobre ste ich rozpracovali podľa nás, ale nesúhlasím úplne s vašim nadšením Eh, keď hovoríte o tom, čo všetko sa už dosiahlo za posledných 10 rokov od finančnej krízy. Nuž áno, urobili sa nejaké pokroky. Bankový sektor je stabilnejší ako pred desiatimi rokmi, ale zásadné problémy mnohé sa nedoriešili a našou úlohou je teraz to urobiť. Na stole boli zaujímavé návrhy, napríklad ten problém tých príliš veľkých bank, ktoré nesmú skrachovať, dnes sa hovorí o európskych šampiónoch, o obrovských európskych bankách. To sa dostávame opäť k tomu starému problému. E, je jednoznačné kapitálové e, požiadavky musia byť sprísnené, musia existovať, nemôžu sa oslabovať. E, takisto miera vlastného kmeňového kapitálu pre banky, my ako európsky zákonodarca e, tu zohrávame úlohu, máme už európsku legislatívu, ale je nedostatočná. Ak príde nová hospodárska kríza, o tom hovorí aj Európska komisia, aj Rada pre riešenie problémov bank, e, tie fondy nie sú dostatočne finančne vybavené, aby zasiahli e, v prípade ďalšej krízy. A opäť bremeno bude znášať daňový poplatník. No ale zmyslom tej práce v minulých rokoch bolo sa tomu vyhnúť. No a predpisy vedú takisto k tomu, že malé banky a sporiteľne, ktoré nemajú rizikové modely, trpia tými prísnymi novými požiadavkami. Preto ja ako tieňový spravodajca za GUE sa budem zapájať konštruktívne do diskusie a budem poukazovať na tieto body. Máme ešte pár minút na spontánnu rozpravu Margarita Marquez. Ďakujem, pani predsednička. E, rada by som sa poďakovala spravodajcovi. Ďakujem, sa, e, ďakujem za e, veľmi podrobnú správu a chcem sa mu takisto poďakovať za úvahy, ktoré predkladá v tejto správe. Táto správa je naozaj veľmi pozitívna a ako povedal už spravodajca aj ostatní, veľmi dôležité je eh, správanie inštitúcií keď pred dvoma rokmi boli prijaté e, vyhlásenia, ktoré pri, pripomínali rímske zmluvy, portugalský premiér povedal, že tieto vyhlásenia podpíše iba za podmienky, že tam jasne bude napísané, že je treba zohľadniť hospodárskú a menovú úniu. A to sa stalo. Ale chcem e, teraz predniesť všeobecnú pripomienku, ktorá sa týka stabilizačných faktorov Mohli by sme byť podľa mňa e, ambicioznejší už v tejto správe. Musíme posilniť tú stabilizačnú funkciu, to bolo napísané, ale zároveň to musíme popísať aj e, detailnejšie vzhľadom na poistenie v nezamestnanosti a takisto na konvergenciu. E, rada už robila určité pokroky, ale je veľmi dôležité, aby sme urobili pokroky v stabilizačnom mechanizme, aby sa dalo reagovať na situácie, ktoré existujú v členských štátoch. Keď členské štáty budú mať ťažkosti, netreba oslabovať ich investičnú kapacitu. To je výpoveď, ktorú musíme tam ešte uviezť pri tej stabilizačnej funkcii. Ďakujem a teraz pán Silva Pereira. Ďakujem, pani predsednička. Ďakujem Pedrovi Markezovi za veľmi dobrú správu um, o dokončení bankovej únie. Predklada naozaj veľmi dobrú analýzu a veľmi dobre identifikuje problémy a popísal veľmi dobre aj výzvy, ktorým čelia banky a banková únia. Všetci poznáme agendu Um, ktorá sa týka dokončenia bankovej únie, tá bola jasne identifikovaná. A už spravodajca povedal, že je veľa politických vyhlásení, ktoré sľubujú dokončiť bankovú úniu. Um, ja tu myslím najmä na Európsky systém ochrany vkladov, ale takisto aj na to, že jednotný fond pre riešenie problémov je treba implementovať tým, že prepracujeme, prepracujeme stabilizačný mechanizmus. Keď chceme všetky piliere, musíme urobiť ďalšie pokroky. Mám na mysli teraz uh, jeden film, ktorý sa volal Jeden most naviac a myslím si, že a ten, ten názov je tu trefný, lebo uh, dlho už diskutujeme o minimalizácii rizika a o zdieľaní rizika. A všetky európske inštitúcie si myslia, že minimalizácia rizika nestačí, ale zároveň e, si myslia, že sa nikdy nedostaneme do fázy, kedy budeme môcť naozaj kolektivizovať to riziko. Chcem sa vrátiť k finančnej zodpovednosti. Tá je potrebná, ale v poslednom volebnom období sme prijali balík zákonov, veľmi ambiciózny eh, pre finančný systém a nemám dojem, že tento krok eh, chýbal, aby sme dokončili bankovú úniu. A preto som sa spýtal spravodajcu, ako to vyzerá. Ak teda už všetky podmienky a predpoklady existujú na dokončenie bankovej únie, čo ešte chýba? Potrebujeme nejaký nový legislatívny balík pre minimalizáciu rizika predtým, než konečne dokončíme bankovú úniu? Ďakujem a teraz dostane slovo spravodajca 3 minúty. You, like and... Ďakujem, pani predsednička. Ďakujem za všetky komentáre a za spoluprácu tieňovým spravodajcom. Ak správne chápem, čo ste povedali, e, zhodujeme sa na tých základoch, teda, že chceme dokončiť bankovú úniu a máme rovnaké pochopenie rizik e, toho, čo sa urobilo v posledných rokoch. Ako Pedro Silva Pereira povedal, išlo najmä o redukciu rizika, ale e, nezrealizovali sme tú kolektivizáciu rizika. To chýbalo väčšinou v každom procese. Táto správa má určité pravidlá a preto niektoré veci, e, ktoré ste spomenuli, my sme o nich hovorili aj na našich stretnutiach a určitým spôsobom som sa snažil ich zapracovať do textu, ale musia byť ešte prehlbené a e, musí to byť lepšie odzrkadlené v záverečnej správe. Som si istý, že sa nám to podarí. Aby sme mohli dokončiť bankovú úniu, nie je to len o EDIS. Aj keby sme prelomili to prepojenie medzi e, štátnym dlhom a bankami, ale sú tu iné aspekty ešte. Nie je to iba o ochrane vkladov, ale ide tu aj o koncentráciu dlhu v portfóliách národných bank. Tam treba veľa urobiť ešte. Ale zatiaľ e, je to tak, že musíme veľmi dobre zvažovať kroky. Ja súhlasím plne s vami, že tie následujúce kroky e, e, sú také, že musíme poukazovať a žiadať e, to zdieľanie rizika. Nedávno parlament schválil ďalší bankový balík na konci predchádzajúceho volebného obdobia a tam opäť išlo do veľkej miery o minimalizáciu rizika. <clears throat> A sme teda pripravení smerom IDIS. Môžeme ešte unifikovať systém likvidácie, proporcionalita, ďalšia dôležitá téma, potom own host issue E, chyba nám ešte stále dôvera národných orgánov na to, aby kompletná banková únia e, mohla e, fungovať, <clears throat> teda aby sa to stále nedelilo na jednotlivé štáty, ale mám taký pocit z posledných európskych volieb, že od nás ľudia chcú, aby sme pokračovali. Nemôžeme brzdiť tieto konkrétne veci, Musíme ich doriešiť, aby sme konečne doriešili e, náš, <clears throat> náš projekt. Viackrát e, sa ukázalo jasne, že Európska centrálna bank, pardon, Európska banková únia sa nachádza v rozhodujúcej fáze. A dúfam, že záverečná správa bude dobrá, kvalitná. So Ďakujem veľmi pekne. Chcem ešte pripomenúť lehoty. E, pozmeňovacie návrhy môžete do 13. decembra predkladať. E, budeme ich posudzovať 21. alebo 23. E, januára 2020. Hlasovať vo výbore EKOM budeme buď 17. alebo 18. februára aby sme mohli hlasovať o e, návrhu tejto správy na e, marcovej plenárke v roku 2020. Takže takýto je časový harmonogram. Teraz by sme už mohli prerušiť naše e, zasadnutie. Nasledovať bude zasadnutie koordinátorov. Takže tí, ktorí sa stretnutia koordinátorov nezúčastnia, tých prosím, aby opustili miestnosť.